Hyvää iltapäivää kaikille. Eh, tarkoitus on, että aloitamme ihmisoikeusalivaliokunnan. Dobrý deň. Chcela by som otvoriť zasadanie nášho výboru. Chcela by som na tomto mieste privítať všetkých hostí. A vidím, že tu máme aj dostatok našich kolegov, našich členov. Predtým, ako sa dostaneme k samotnému programu, by som chcela začať oznámeniami. Dnes tu máme dve hlavné témy na našom programe. To znamená, že budeme mať tú diskusiu s pánom eh, Van Mövenom, ktorý je predseda Rady USA e pre ľudské práva. On nás bude informovať o tom, čo sa deje nové na tejto rade. My situáciu samozrejme veľmi pozorne sledujeme. A potom by som chcela privítať pána Kukana, s ktorým budeme potom sa zaoberať otázk, e, otázkami Západného Balkánu. Dnes slávime 20. výročie pádu Berlínskeho múru a myslím si, že toto je aj z hľadiska ľudských práv veľmi dôležitý deň. To znamená, že bolo dôležité to, keď občania NDR opätovne, tak povedať, získali svoje práva. Určite Nemecko ako aj Európa je ešte rozdelená v mnohých veciach, ale sme veľmi radi, že pred 20 rokmi nastali isté udalosti, nastala tá zmena a predovšetkým, že to prebehlo bez krvi preliatia. To znamená, že z hľadiska ľudských práv tento deň je veľmi dôležitý. Toto som chcela spomenúť. Potom v stredu to bude, sa uskutoční podujatie, kde sa budeme zaoberať demokratickými zmenami v krajinách strednej a východnej Európy. Sa budeme pozerať na to, čo sa udialo pred 20 rokmi. Budeme tam mať množstvo mladých ľudí, ktorí sa narodili 9. novembra 89, eh, bude tam aj predseda parlamentu Buzek a ďalší zástupcov Európskeho parlamentu a budeme diskutovať o tom, čo sa udialo a pripomínam, že to bude túto stredu 11. miestnosti 5G3 A3 a 5G3. Predseda parlamentu Buzek po obede otvorí výstavu, ktorá sa bude týkať 20. výročia slobody v Európe, kde sa budeme zameriavať, ktorá sa zameriava na to, čo sa odialo od roku 89 do roku 2009 a očakáva sa aj návšteva bývalého prezidenta Českej republiky Václava Havla. To je teda streda. O 15. sa uskutoční slavnostná schôdza na plenárnej, plenárnej sále s príslušnými príhovormi. To bolo teda k tomuto dôležitému dňu. Teraz by som chcela povedať pár slov k tomu, čo sa udialo od poslednej, poslednej našej schôdze. Mali sme možnosť nadviazať nové vzťahy s vládou USA. Ja som sa osobne stretla a rokovala som s viacerými vysokopostavenými diplomatmi, z veľvyslanectva USA, pričom mi bolo prislúbené z ich strany, že nás, by nás mohol naštíviť príslušný vysoký úradník americkej vlády, ktorý má na starosti ľudské práva, ktorý posúva organizácii Human Rights First – plánujeme ďalej aj to, že budúci rok pošleme takú menšiu delegáciu nášho výboru do Washingtonu. Potom by som chcela pripomenúť aj to, že v Štrásburgu sme sa stretli s Hammerbergom a svojho času sa rozhodlo, že ja, ako aj predseda výboru LIBE, dostaneme pozvánku na príslušné stretnutie, kde sa bude diskutovať o ľudských právach, Pričom bude dôležité aj to, aby sa toho stretnutia zúčastnilo 27 zástupcov členských štátov. Bude to 23. novembra v Štrasburgu. A na to by sme teda chceli, na to podujete, z by sme chceli pozvať e, komisára pre ľudské práva Hammerberga. Potom ešte ďalšia vec. Bola som v Hágu na Medzinárodnom trestnom tribunále. Veľmi zaujímavé bolo stretnutie s predsedom Songom. Potom sa stretla aj s ďalšími pracovníkmi, vysokopostavenými pracovníkmi toho súdu. Ja som povedal, že sa budeme snažiť podporovať prácu tohoto súdneho dvora a nie len teda nejakými myšlienkami, ale teda aj konkrétnou prácou. Čo sa týka budúceho roku, v Ugande sa uskutoční konferencia v Kampale. Určite by sme mohli predsedu alebo prezidenta Konga, Songa zavolať k nám. A určite bude zaujímavé viesť s ním rozhovory. Potom ďalšia vec. Stretli sme sa aj s zástupcami Ruska, ktorí nám odovzdali jeden veľmi rozsiahly dokument, ktorý sa týka situácie v Čečensku. Potom ďalšia vec. Boli tu isté úvahy, ktoré hovorili, že by sme mali vykonať isté kroky v súvislosti s porušovaním ľudských práv v Čečensku. Doteraz sa táto otázka riešila iba neoficiálne spolu s vicepredsedami súdneho tribunálu. Potom tu bolo stretnutie s pani Flotr, kde išlo návštevu Turecka. A tu išlo o podporu Európskej únie pre ICC. Myslím si, že toto sú také prežitosti, ktoré by sme mohli využiť pre podporu Medzinárodného trestného tribunálu. A je to teda ten prí, prípad Bašír, al-Bashir a chceli by sme tento prípad riešiť pred týmto tristným tribunálom. Potom ešte ďalšia vec. Bolo by dobré poinformovať, ako prebiehala samotná konferencia s Tureckom. E, Vážená pani predsednička, budem veľmi stručný. Chcel by som vám predstaviť moje osobné závery po stretnutí, ktoré sa uskutočnilo v Ankare medzi Európskou úniou a mm, Tureckom. Ide o rokovania, o ktorých viete, že Európska komisia vypracovala správu o Turecku a o Západnom Balkáne. Táto bola zverejnená, takisto ako strategický dokument, ktorý sa týka rozšírenia v eh, roku 2009 až 2010. Diskutovali sme rozsiahlo o týchto problémoch eh, s našimi tureckými kolegami a eh, išlo o implementáciu politických kritérií v perspektíve možného rozšírenia a tiež e, e, dodržiavanie ľudských práv. Delegácia Európskeho parlamentu s uspokojením konštatovala, že došlo k pokroku a politika premiéra smeruje k demokratickému otvoreniu, k väčšej transparentnosti k širokej diskusii o problémoch, ktoré existujú už dlho, ale ešte stále e, neboli verejne e, prednesené. Vláda sa rozhodla, že umožní e, kurdským disidentom, aby sa vrátili do svojej vlasti. Viete, že turecká vláda bojuje proti rozličným kurdským hnutiam. Ide o v podstate občiansku vojnu, ktorá nenesie takéto meno, ale spôsobila e, množstvo obetí a my s uspokojením môžeme konštatovať, že existuje e, dialog, ktorý sa začal, týka sa rozličných náboženských menšín. To určite e, ešte sú e, nejaké problémy. E, spojené s rozličnými náboženskými skupinami, napríklad e, kresťanskými skupinami. Po sankciách, ktoré e, boli uvalené, tu e, bola citeľná kritika, ide o turecké mediálne, e, o turecké médiá. A my sme upozornili na túto skutočnosť, e, že je tu, je tu obmedzenie slobody slova a slobody tlače. No a naši kolegovia hovorili o problému rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami, teda rovnosti medzi mužmi a ženami a upozornili sme tiež na práva určitých e, zraniteľných skupín, napríklad ide o homosexuálov a podobne. A tiež sme hovorili o probléme E, slobody združovania sa, e, e, slobodu člen, členstva v odboroch a podobne. Čiže my sme skutočne zdôraznili všetky tieto problémy a snažili sme sa vypracovať spoločné prehlásenie o problémoch ľudských práv ale na nešťastie sa nám nepodarilo dosiahnuť konsenzus. Naši tureckí e, kolegovia, ale ani my sme sa nedokázali celkom zhodnúť a preto sme nemohli e, zverejniť spoločné prehlásenie. Takže toľko, pani predsednička, niekoľkými slovami opis e, týchto problémov, ktorým sme sa venovali. Ďakujem pekne, pán Kazák. Ďakujem za vaše komentáre. Máme tu ďalšieho kolegu, ktorý nedávno bol v Madride, eh, kde sa hovorilo o týchto otázkach s budúcim predsedníctvom. Na nešťastie nie je tu, takže nemôže sa s nami podeliť o tieto poznatky. Ešte by som vás chcela poprosiť o trochu trpezlivosti, pretože veľa vecí sa deje. Musím vám toho veľa oznámiť. Štvrtého eh, toto bude dôležitý piatok, pardon, toto bude dôležitý e, deň, budú tu dôležití zástupcia komisie. Bude to vypočutie AFETu, dôležitá téma 4. E, decembra v piatok. Potom ďalšia informácia je tá, že rada rozhodla k téme Uzbekistanu. Ministri e, zahraničných vecí 27. oktobra rozhodli o e, uvoľnení alebo teda odstránení embarga na zbranie v tejto krajine. Hovorili sme s pani komisárkou a Hovorilo sa tiež o ďalších e, signáloch a posolstvách, ktoré musia e, k tejto krajine smerovať. E, Musíme naozaj zvažovať, aké ďalšie opatrenia proti Uzbekistanu budú potrebné. Súčasne však treba povedať, že na jednej strane to uh, embargo je zrušené, na druhej strane e, sú tu aj ďalšie iné problémy e, týkajúce sa Uzbekistanu a treba túto krajinu vyzývať, a, e, aby si plnila svoje medzinárodné záväzky. E, ďalšia otázka prebehla veľmi zaujímavá návšteva účastníkov z Severnej Korei. Išlo o, o obete alebo bývalých väzňov tamojších eh, eh, táborov. Išlo o projekt v rámci Christian Solidarity, kresťanskej solidarity. Ide o, išlo o situáciu v tamojších eh, väzenských táboroch, ako sa tam správa k ľuďom tamojší režim Pôvodne sme e, e, si minulý rok predsavzali, že situáciu v Severnej Koreji budeme osobitne riešiť a že pozveme aj osobitného e, zmocnenca pre túto problematiku zo Spojených národov. Práve to všetko, čo súvisí s prácou Medzinárodného trestného tribunálu. Ďalej potom sme ako ďalšie minulý týždeň v Štokholme um, mali stretnutie o ľudských právach medzi e, Európskou úniou a Ruskom. E, budeme mať k tomu aj spätnú väzbu, e, briefing o tom, aké sú najnovšie vývojové tendencie. To všetko vedie k, často k, k hrozivým poznaniam, že opozícia opätovne ma e, zaznamenala ďalšiu obeď, ďalší bojovník za, práva, za ľudské práva bude, bol 25.10. zavraždený. Treba tu naozaj komunikovať, pretože situácia v súčasnosti je ozaj vážna. Nuž a v neposlednej miere e, e, dúfam, že ste mnohí mali možnosť stretnúť pána e, Milinkieviča, nositeľa Sacharovovej ceny z roku 2006. Pardon, že ho budete mať možnosť stretnúť, pretože bude tu 17. novembra e, prítomný o 17.30. Pán Milikievič chcel e, práve hovoriť so zástupcami našeho výboru. Neviem, či teraz e, môžem ešte dodať nejaké i ďalšie informácie. Momentálne máme aktuálne uznesenia parlamentu. Tu si treba klásť otázku, ako to vyzerá s vývojom napríklad v Kvineji, ako vyzerá oficiálna línia. Už a tu očakávame, že že, bo, že bojová chunta v, v Gineji aj naďalej e, vládne a že mnohí e, a že mnohé obete v nedávnej dobe e, vieme o nich, že sú to aj zástupcovia ľudských práv, bojovníci za ľudské práva, vodcovia opozície, ktorí sú ohrození, ktorí museli pre strach opustiť krajinu. Tak vyzerá e, situácia, ktorá sa bohužiaľ nemení. No a tým pádom si myslím, e, môžeme uzavrieť tento bod a prejsť k bodu číslo 4 dnešného programu, kde nám ide o e, problematiku Rady pre ľudské práva OSN a tu ma veľmi teší v tejto súvislosti že môžem privítať e, pána veľvyslanca, jeho excelenciu Alexa van Mövena, ktorý, je, e, e, ktorý vedie túto radu pre ľudské práva v OSN. Ďalej chcem privítať aj ďalších, menovite Erika Tistoneta, ktorý je zástupcom oddelenia v kancelárii pre ľudské práva u Vysokého komisára pre ľudské práva. Táto diskusia mala prebehnúť v podstate už v oktobri, ale pán e, veľvyslanec van Möven v, ta, e, dan, v danom období e, musel vybavovať dôležité veci v, svojej domovskej krajine. To sa asi pravdepodobne bude dnes tiež diskutovať. Pre nás je však dôležité, že máme dobré a čulé kontakty E, s touto radou pre ľudské práva a pravidelne vysielame tam aj delegáciu a spomenúť chcem snáď aj to, že v januári 2009 Európsky e, parlament prijal tzv. správu Kiene o ďalšom vývoji v Rade pre ľudské práva OSN a akú úlohu tu má zohrávať e, Európska únia. K tomu ste, myslím, dostali podklady, ktoré boli v dnešných zložkách. Teraz by som však dala slovo pánu veľvyslancovi. Nech sa páči, pán eh, Möven, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička, vážení eh, poslanci, dámy a páni, je mi cťou, že dnes eh, tu môžem byť s vami. Som vám vďačný za túto možnosť vstúpiť s vami do diskusie, do diskusie s členmi podvýboru pro ľudské práva Európskeho parlamentu v, z mojej pozície predsedu Rady pre ľudské práva a podeliť sa s vami o mojich e, postrehoch a víziách k, jeho, k jej aktivitám. Uznávame vaše pretrvávajúce e, úsilie smerom k zachovávaniu ľudských práv, e, základných slobôd ako základných pilierov práce tejto rady predsedajúc e, tomuto grémiu, je pre mňa e, naozaj privilégiom vymieňať si s vami názory nielen o práci tohoto našeho e, grémia, ale tiež hovoriť o očakávaniach mnohých pozorovateľov. Od vytvorenia tohoto grémia na základe uznesenia OSN 60 lomeno 521 z 15. Marč, marca 2006 Rada OSN pre ľudské práva prešla dlhým vývojom. I, ide nám o komplexný inštitucionálny e, balíček, kde sa nám e, darí zlepšovať e, e mandát a e, procedúry jednotlivých postupov Diskutovali sme o mnohých otázkach e, e, ľudských práv, vstúpili sme do interaktívneho dialógu s mnohými nezávislými odborníkmi a zaoberali sme sa viacerými eskalujúcimi situáciami ľudských práv. Okrem toho už 80 krajín e, dobrovoľne podstúpili periodický mechanizmus pravidelných správ o, o o pravidelnom preverovaní. Okrem implementácie tohoto e, inštitucionálneho balíčku náš, e, naša rada preverovala schopnosť e, poskytovať konkrétne výsledky. Práve som sa vrátil z New, York, z New Yorku, kde som prezentoval správu OSN generálnemu zhromaždeniu a môžem povedať, že v roku 2008-2009 bola naozaj plodná práca pokiaľ ide e, operač, e, prevádzkové výsledky, aj pokiaľ ide o schopnosti inovovať a rozvíjať. E, konkrétne potom sa teraz pozrie, pozrime na výsledky 12. zasadnutia rady, ktoré sa ukončilo 2. októbra 2009. Bolo to prvýkrát, čo som mal možnosť viesť pravidelné zasadnutie rady a boli to naozaj tri zložité týždne, ale všeobecná vyváženosť tohoto zasadnutia bola skôr pozitívna. Počas týchto 12. Toho zasadnutia sme diskutovali o množstvo dôležitých správ a diskutovali sme s mnohými, e, s rôznymi aktérmi, napríklad s osobitným predstaviteľom pre e, problémy detí v ozbrojených konfliktoch, alebo tiež pokiaľ ide o otázky ľudských práv v Somálsku. Hovorili sme o problémoch migrantov v e, záchytných strediskách, takisto o práci so špeciálnym zameraním na, e, na revízie Európskej únie. Tiež by som e, pokiaľ ide tiež o e, situáciu ľudských práv v Sudáne alebo e, ľudské práva. Takisto predlženie mandátu pre Somálsko a Kambodžu a pokračovanie mandátu pre Burundi. Rada tiež prijala e, aktualizáciu zo strany predstaviteľky pre ľudské práva E, ktorá nás informovala o obavách spoločenstva, pokiaľ ide o ľudské práva. Takisto išlo o situáciu väzňov v Barme a my e, takisto sme podporili iniciatívu e, skupiny latinskoamerických krajín týkajúci sa situácie ľudských práv v Hondurase. Pozorovatelia tiež diskutovali správu o misii, ktoré predsedal Richard Goldstone zapájajúc sa do me, medzi uh, interaktívneho dialogu medzi všetkými členmi tejto misie. Takisto situácia ľudských práv na okupovanom území Palestíny a na východe Jeruzalému eh, na základ, po 12. zasadnutí rady. Rada bude naďalej pokračovať eh, v, v správe týkajúcej sa E, v týchto správach aj počas 13. zasadnutia v marci budúceho roku. E, v rámci periodických e, revízií sa pripravuje ďalších 16 správ rady množstvom krajín, kde pôjde napríklad o Afganistán, Vietnam, Čile, Jemen a tak ďalej Celkovo 31 textov bolo prijatých po uzavretí 12. zasadnutia. Množstvo tém, zmeniem, spomeniem tu napríklad slobodu prejavu, diskrimináciu žien a tiež správu týkajúce sa, sa, sa sanitárnych problémov a pitnej vody priamy dopad e, na môj program ako predsedu bude mať jedna správa. Členstvo rady, ktorý, kde sme konsenzuálne prijali rezolúciu, ktorá vytvára medzivládnu pracovnú skupinu s cieľom revidovať prácu a fungovanie rady. Predseda rady zažiadal e, o konzultácie týkajúce sa modalít tejto revízie pred e, zasadnatiami pracovnej skupiny v druhej polovici roku 2010. V súvislosti s touto rezolúciou sa zamerám na diskusie revízneho procesu týkajúce sa otázok procedurálnych. Budem sa snažiť predložiť návrhy v súlade s rezolúciami 251 počas druhej polovice svojho mandátu. Tiež očakávam, že sa zjednoduší diskusia týkajúca sa týchto otázok a že sa budeme snažiť dosahovať konsenzus pri implementácii mojim následníkom v budúcom roku. Tiež budem konzultovať s predsedníctvom, skupinami a všetkými zainteresovanými a budem načúvať revíziám a návrhom. Pokračujúc v zlepšovaní našich pracovných metód, revízny proces by nemal sa spomaliť, rada by mala e, naďalej pokračovať v svojej práci a implementovať e, svoj mandát budem klásť osobitný dôraz na toto a budem tiež vyzývať k zodpovednosti všetkých zúčastnených v tejto súvislosti. Vážená Dámy a páni, pani predsedníčka, Rada pre ľudské práva bdie nad tým, aby sa vykonával jeho mandát tak, ako bol definovaný generálnym zhromaždením pravidelne sa schádza v rôznom zložení a rieši e, veľmi širokú škálu otázok, ktoré sa týkajú ľudských práv. E, viem, že blízko sledujete práce tejto rady a že výborne poznáte nástroje a realizáciu e, jej prác až doteraz. teraz s veľkým záujmom som si prečítal vašu správu o vývoji rady, tak ako aj uznesenie parlamentu, Európskeho parlamentu z 13. januára 2009. E, som si vedomý tiež toho, že ste boli niekedy sklamaní bilanciou rady. Chcel by som teda využiť príležitosť, ktorá sa mi tu ponúka, aby som s trošku odstupom hovoril o práci rady v širšom kontexte. Nie preto, aby som ho ospravedlnil v projektoch, kde by mohol, bol, mohol konať efektívnejšie, ale preto, aby sa pochopili dôvody, prečo rada nesplnila vždy všetky očakávania. Lepšie chápanie nám umožní podľa mňa maximálne využiť príležitosti, ktorými môžeme zlepšiť efektívnosť rady, v práci a v mandáte, e, ktorý táto rada má, rada má a e, splniť očakávania e, obrancov ľudských práv, ako aj obetí, ktoré existujú na celom svete. Po dlhých a ťažkých rokovaniach generálne zhromaždenie rozhodlo v maji 2006 vytvoriť Radu pre ľudské práva a poveriť ju úlohou podporovať urimezálne rešpektovanie a ochranu ľudských práv v celom svete. Krajiny teda e, majú rozličné názory na túto radu ľudských práv v rámci e, štruktúry OSN v jeho pre presnom mandáte a v spôsoboch, akým by sa mal, mali plniť e, jeho úlohy a mandát tejto rady. Tieto rozdielne názory jednotlivých krajín e, spojené často v regionálnych skupinách naďalej ovplyvňuje fungovanie rady. E, výbor pre ľudské práva sa nedokáže vždy zhodnúť, ako by sa mali plniť úlohy pokiaľ ide o vytváranie štandardov, dozor alebo technickú pomoc v oblasti ľudských práv. Môžem vám potvrdiť, že Rada pre ľudské práva nefunguje vo váku. Každodenná realita obsahujú rozličné sociálne, kultúrne, ekonomické a politické aspekty, ktoré sa týkajú krajín, skupiny krajín, ktorá, ktoré ovplyvňujú tento medzivládny orgán. Otázky, ktoré by sme si mali položiť, sú následovné ako môžeme pomôcť krajinám, aby nestrácali z, e, zo zreteľa e, prácu rady? Ako by to mohlo byť e, fórum pre dialog, ktorý sa týka tematiky ľudských práv? Ako môžeme presvedčiť krajiny, aby používali konštruktívne všetky nástroje rady? Ako môžeme presvedčiť krajiny, že monitoring či dozor a identifikácia e, rozličných vízie v oblasti ľudských práv idú ruka v ruke s definíciou a pomocou, či už je technická alebo iná, ktorú môže táto rada poskytnúť. Pani predsedníčka, vážení členovia, dámy a páni, musíme pracovať spoločne, aby sme našli začiatok odpovede na tieto otázky. E, predsed, ako predseda Rady pre ľudské práva som zodpovedný za procedurálne a organizačné záležitosti spojené s touto prácou a berúc do úvahy tento obmedzený mandát, chcem prevziať svoju zodpovednosť a prispieť ku konštruktívnemu dialógu vo všetkých témach ľudských práv. Budem podporovať snaženie preto, aby, e, aby sa pochybenie v oblasti ľudských práv e, postihovalo. A budem pripomínať členským krajinám mandát, ktorý je e, pridelený našej rade a taktiež aj univerzalitu dodržiavania ľudských práv. Pri mnohých príležitostiach som pripomenul, e, že chcem vytvárať mosty alebo budovať mosty medzi rozličnými skupinami. Počas svojho mandátu ako predseda budem tiež pozorne sledovať integritu a nezávislosť špecifických e, postupov. Rada pre ľudské práva má rozličné nástroje k dispozícii a každý z nich má špecifickú charakteristiku a svoju vlastnú pridanú hodnotu. Moja úloha má zabezpečiť rešpektovanie rozličných, e, e, dodržiavania rozličných mechanizmov e, cieľ, s cieľom dosiahnuť efektívnosť a posilniť kredibilitu tejto rady. Okrem toho ubezpečujem alebo chcem zabezpečiť účasť občianskych spoločností na práci rady zástupcovia mimovládnych organizácií, ako aj rozličné národné organizácie sa stretávajú s e, našou inštitúciou pravidelne a som presvedčený, že je nevyhnutné e, pripomínať členským krajinám povinnosti v oblasti ľudských práv a tiež zabezpečiť implementáciu práce rady. Toto sú len niektoré príklady toho, ako chcem prispieť k efektívnemu fungovaniu e, práce Rady pre ľudské práva, aby sa budovala dôvera a aby sa povzbudzovala konštruktívna práca a využívanie jej nástrojov. E, pani predsednička, vážení členovia Európskeho parlamentu, dámy a páni, som presvedčený, že e, nová Rada pre ľudské práva má nevyhnutnú úlohu v rámci širšej komunity ľudských práv preto, aby sa lepšie podporovali a chránili ľudské práva a základné slobody všade na svete. Berúc do úvahy nielen tento mandát, ale tiež e, hlavné charakteristiky, hlavné črty a širší kontext, v ktorom musí táto rada fungovať, neviem, či budeme schopní splniť všetky očakávania veľmi rýchlo alebo naraz dokonca. Naša práca v Ženeve môže Ehm, splniť len reálne očakávania. Musíme pokračovať v zabezpečí nielen e, primerané používanie a posilnenie mechanizmov Rady pre ľudské práva, ale tiež e, musíme dbať na primeranú komunikáciu a spoluprácu medzi Radou a inými inštitúciami OSN a inými agentúrami. Vyzývam vás, vy, vás, členov parlamentu, aby ste pokračovali v posilňovaní mandátu Rady pre ľudské práva a taktiež v oblasti mm, dodržiavania povinností e, e, jednotlivých krajín v oblasti e, medzinárodného práva. Tretie krajiny sú tiež vítané E, sú tu odporúčania, e, ktoré sú urobené smerom k týmto krajinám e, v oblasti procesu UPR. No a teraz my chceme efektívne realizovať multilateralizmus a chceme spolupracovať aj s ďalšími krajinami, ktoré majú podobné zmýšľanie. Chceme vysvetliť našu pozíciu a hovoriť o našich obavách. Potrebujeme vašu podporu, aby sme povzbudili tento konštruktívny dialog v oblasti víziev v ľudských právach, ktorými sa potýkame. Ďakujem vám za vašu milú pozornosť. Eh, Ďakujem pekne eh, pánovi veľvyslancovi Van Novenemu. Som presvedčená, že tieto konkrétne odporúčania e, vám sú užitočné? A upozorňujem e, členov na odsek 58, kde sú všetky e, dôležité návrhy, na ktorých parlament trvá, hlavne pokiaľ ide o univerzalitu ľudských práv a skutočnosť, že Rada pre ľudské práva má osobitné črty, ktoré chceme zachovať. Teraz si vypočujeme pána Erika Tistoneta, ktorý pracuje e, s Vysokým komisárom pre ľudské práva v rámci Rady pre ľudské práva. Nech sa páči. Madame Chair. Pani predsednička, vážení členovia podvýboru, dámy a páni, je to pre mňa skutočná česť, že mám túto príležitosť zúčastniť sa na tejto výmene názorov. Veľmi rád by som poďakoval eh, pani predsedničke a všetkým členom tohto podvýboru za túto eh, pozvanku. Je to veľmi aktuálne, keďže sa hovorí o revízii, ktorá sa začína. Pri tejto príležitosti mi dovolte tiež e, e, vyjadriť, že vysoký komisár e, sa veľmi teší na vytvorenie e, vzťahov s Európskym parlamentom a podvýborom na pravidelnej báze. Tiež by som chcel využiť túto príležitosť na to, aby som tu privítal prítomnosť súčasného predsedu rady a e, veľmi srdečne mu poďakoval za e, jeho doterajšiu prácu. Vždy je pre mňa cťou sedieť vedľa neho, no a Takto je to aj počas stretnutí rady. Dovolte mi zdôrazniť niektoré pozitívne prvky, ktoré už boli opísané, ale ešte teda si vyžadujú pozornosť. Ide o fungovanie rady. E, prechod od komisie do rady e, nebolo ľahký. E, boli tu ťažké chvíle v medzinárodných vzťahoch, vážne napätia, atmosféra, ktorá nebola vždy smerom priaznivá k multilateralizmu bola potrebná značná snaha, nespočetné stretnutia, iniciatívy na zabezpečenie e, uznesenia e, 60 251 z marca 2006. Je to úspech a e, je to vlastne združenie všetkých komponentov reformy e, bez toho, že by, som e, chcel, že by sa chcelo nejak podkopať to, čo už existuje. Ide o ochranu a podporu ľudských práv. Uznáva sa tu úloha vysokého komisára a široké nové, nové stanovy, vyšší status taktiež aj jednoduchšie zorganizovanie urgentných stretnutí alebo špeciálnych schôdz. E, pravidelná revízia je jedným z hlavných úspechov rady a tento mechanizmus, ktorý určite veľmi dobre poznáte, 92 e, členov OSN e, musí teda každé 4 roky prediskutovať správu je to spojené s dvomi dokumentmi, ktoré sú pripravené v Rade a zahrňajú informácie od občianskej spoločností, mimovládnych organizácií, ako aj tiež organizácií OSN, špeciálnych spravodajcov a podobne. Rada e, teraz, doteraz prebrala 80 takýchto správ a UPR to spracovalo a to je um, hlavným úspechom uh, rady. Uh, je tam uh, 100% takýchto správ, sú tu ústne a písomné správy, e, sú tu delegácie na veľmi vysokej úrovni, napríklad malé krajiny Tuvalu a Vanvatu. Sú tu vážne národné prípravy, e, silná zaangažovanosť, čo nazveme my trojky, takisto aj e, vysoká úroveň účasti krajín a pozorovateľských krajín. Je tu podpora odporúčaní krajina, krajinami Rada tiež preukázala veľkú pružnosť v oblasti urgentných záležitostí, ako je napríklad zvolávanie špeciálnych schôdz, bolo ich zatiaľ 12 a prispôsobenie sa nových, e, novým modalitám, vytvorenie nových panelov, e, sú tu špeciálne postupy, e, sú to špecifické črty, Eh, je tu väčší priestor, ktorý sa poskytuje na takéto eh, udalosti. Takisto je tu vysoký komisár eh, pre, pre ľudské práva, je tu lepšia štruktúra, veľmi dobre definované otázky a komentáre zo strany delegácií a mnohé príležitosti na komentáre E, ktoré sa týkajú prebiehajúcej práce. Počas poslednej septembrovej e, schôdze vysoký komisár informoval rádu o situácii v oblasti ľudských práv v 42 krajinách vo svete a pokiaľ ide o Európu, tak pani komisárka zdôrazňovala situáciu Rómov v niektorých krajinách e, a zaobchádzanie s migrantami Určite je tu ešte priestor na zlepšenie a aj rada čeli mnohým výzvam, ktoré by sa dali vyriešiť v kontekste revízie, ktorá sa uskutoční veľmi skoro. Nebudem hovoriť o e, štatúte e, niektorých krajín, to je úplne v zodpovednosti členských krajín. Rieši sa to na úrovni generálneho zhromaždenia e, v New Yorku. Na budúci rok chceme začať s podporou týchto krajín. Vysoký komisár sformuloval niektoré prvky, ktoré by mohli e, byť spomenuté v kontexte revíziu. Ja spomeniem niektoré z nich. Poprvé, e, je tu potreba, aby rada bola v e, pozícii, kde bude komplexnejšie poznať také chronické porušovanie v oblasti ľudských práv. Rada mm, riešila niektoré urgentné prípady v kontexte špeciálnych schôdz ale sú tu určité výzvy, ktoré sa týkajú ľudských e, práv na národnej úrovni. V kontexte aktualizácie, spomenul som to e, už predtým, vysoký komisár hovorí o veľkom počte krajín zo všetkých regiónov, kde e, sú problémy v oblasti ľudských práv a toto je založené na mm, filozofickej úvahe, že že žiadna krajina nie je ušetrená od takýchto porušení, nikde situácia nie je dokonalá. Uh, a my si to neustále pripomíname a zdôrazňujeme tento bod. Rada rieši otázky ľudských práv na národnej úrovni v kontexte rozličných e, združení. Buď je to všeobecná diskusia počas špeciálnych schôdzí, e, kde sa preberajú správy špeciálnych spravodajcov z jednotlivých krajín, alebo riešime otázky UPR s výnimkou toho posledného, teda proces UPR. E, skrinka nástrojov, ktoré k dispozícii pre rádu je viac menej taká istá ako e, v čase e, komisie počas Ehm, pokiaľ ide o štatút, vizibilitu a charakter e, práce e, rady, toto bude vždy mať politický rozmer. Je tu určitý priestor na zlepšenie a chcel by som e, blahoželať súčasnému predsedovi rady a jeho predchodcovi kde sa pripomína všetkým účastníkom, že musíme zachovať určitý rámec. Dôležité je, aby sme prispôsobili našu pozíciu uh, politickému kontextu, aby sme našli použiteľné riešenia, dodržiavali postupy a aby rada bola pružným nástrojom, kde sa môžu diskutovať všetky otázky ľudských práv uh, takmer okamžite. Po druhé, pružnosť, o ktorej som hovoril už predtým, by sa mohla rozšíriť Vysoký komisár viackrát hovoril o potrebe nových združení, ako sú napríklad špeciálne schôdze, medzi uh, eh, sch- uh, eh, briefingy, špeciálne schôdze počas schôdzi a uh, vyhlásenia predsedníctva smerom k médiu e, v mene rady. Určite je tu priestor na kreativitu, aby rada mala širšiu škálu mechanizmov, ktoré riešia tematické e, problémy a problémy jednotlivých krajín. E, rada by mala pracovať širšie a inovatívnejšie. Nemali by myslieť na radu tradične ako orgán OSN, ktorý sa stretáva viackrát za rok v krásnych priestoroch v Ženeve a sleduje veľmi presný pracovný pracovný rámec, rada by mala byť niečo viacej, malo by to byť fórum, kde budú plenárne schôdze, paralelné schôdze, informačné e, stretnutia a podobne. Budú tu zástupcovia médií a občianských spoločností. Po tretie, táto pružnosť e, by sa mala e, pretaviť do rozličných úrovní práce rad. Je dobré mať organizované panely, ale mali, sú naše súčasné e, štruktúry tie najlepšie? Nie som si istý. Určite je to zlepšenie v porovnaní s predošlou situáciou a s prácou komisie, ale určite môžeme zabezpečiť väčšiu účasť expertov, ostatných e, organizácií, občianskych spoločností. Je tu priestor na väčšiu interaktivitu Európsky parlament má skúsenosť eh, v organizovaní takýchto panelov a podobných udalostí a to, táto by bola pre nás veľmi užitočná a teším sa na vaše pripomienky dnes alebo pri budúcich príležitostiach eh, v tým, tom, týmto smerom. Rozšírenie panelov napríklad e, do budúcej marcovej schôdze e, nám vytvára ďalší prvok, teda riešenie tradičných e, činností rady ako organizácie OSN. Voláme to diskusia, ktorá je typická pre akékoľvek stretnutie OSN, kde všetci členovia môžu vyjadriť svoju pozície v akomkoľvek bode programu. Zaujímavé je, že občianske spoločnosti tiež majú možnosť prispievať do takejto rozpravy a toto je veľmi dôležité, avšak toto je veľmi časovo náročné a repetitívne. Čiže mali by sme to riešiť. Určite je tu potreba e, pozrieť sa na túto vec a e, náš e, ročný pracovný program e, zmeniť. Pokiaľ ide o budúcnosť UPE, a tu ďalší prvok, kde by malo byť, kde by malo byť zameranie na e, pokračovanie jednotlivých e, odporúčaní. Všetci účastníci revízie by sa mali e, zúčastňovať na tomto procese odporúčaní pre všeobecné pravidelné e, periodické preverovanie. Kalkuloval som tu asi 23 040 odporúčaní ako to zvládneme. Je to pre nás pre všetkých e, výzva a bolo by naozaj rozhodujúce, aby sme našli prostriedky na to, aby sme zapojili jednotlivé oddelenia a agentúry pre ľudské práva v rámci, ktorý by umožnil vlastne um, identifikáciu uh, rôznych nástrojov a uh, tá, ten nápad clearinghouse v tejto súvislosti, clearingového centra, uh, sa v jednej fáze e, objavila. Možno, že by bolo na čase otvoriť túto problematiku. E, takisto špecializované e, agentúry, jednotlivé oddelenia OSN. A ďalšia otázka, ktorá by mohla pomôcť formátu, je ten terajší formát viac než stovky odporúčaní bilaterálneho charakteru s cieľom identifikovať, či boli podporené, na, e, prináša obavy, ktoré súvisia s textom tejto revízie. V tejto fáze by som uzavral svoje úvahy a e, teším sa na spoluprácu s vašim podvýberom a e, veľmi so záujmom budem e, načúvať vašim príspevkom. E, v budúcich mesiacoch ešte budeme pokračovať v revízii sa, budeme sa snažiť e, realizovať primerané odporúčania. Na čomkoľvek sa v roku, na rok 2011 dohodneme, pripisujem tomu dôležitosť a budeme pristupovať veľmi pragmaticky a budeme reagovať na e, núdzové stavy a potreby občianskej spoločnosti. Ďakujem. Kiitos erittäin paljon, herrat istuneet. Ďakujem pekne, pán Tistone. Ďakujeme za tieto prehlásenia, veľmi zaujímavé a konkrétne k tomu, čo robí Rada pre ľudské práva. Predtým, ako otvorím diskusiu a dám slovo kolegom, je tu zástupca Amnesty, pán eh, David Nichols. Pán Hammershall je taktiež tu, dám mu slovo, ak si to teda žela, aby skomentoval prácu Rady pre ľudské práva. Nech sa páči. Uh, Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ďakujem za túto možnosť reagovať na komentáre pána veľvyslanca. Európska únia bola jedným z najsilnejších e, advokátov práce tejto, tejto, e, tohto grémia a my sme Eh, zohrávali dôležitú úlohu hlavne v súvislosti so správou eh, Andrikiene, delegácie ďalej, ktoré vysielal parlament do Ženevy. Treba pokračovať v tejto podpore práve keď začína eh, fáza revízie. Predložili sme viacero bodov, ktoré by sme chceli predložiť na posúdenie pánu veľvyslancovi Európskej únii a tiež e, by sme chceli, aby sa zvažovali pri reakcii na revíziu. Prvým z tých bodov je samozrejme ten, že je veľmi zložité v tomto okamžiku efektívne vyhodnocovať pokrok, ktorý v rámci tejto rady nastal, pretože sme len skončili prvý rok práce tejto rady ako takej a prvé dva roky e, e, boli realizované v zmysle vlastne budovania tejto inštitúcie Takže je veľmi dôležité v tomto okamžiku posúdiť e, spôsob, akým táto rada pracuje. A existujú tu skutočné obavy, že ak by sme sa pozerali do, dovnútra na, túto, na výstavbu tejto inštitúcie, by e, odobral ťažisko práce tejto rady od skutočných problémov. Pán veľvyslanec by naozaj chcel, aby táto táto revízia nás neodviedla e, našu pozornosť od skutočnej každodennej práce rady. Takisto by sme sa mali zameriavať na evaluáciu implementácie toho, čo sa do, na rade už dohodlo. Takže ten balíček by sme opäť, opätovne nemali otvárať. V súčasnosti treba hovoriť o tom, že tu bolo množstvo uh, uh, tých bodov možno označiť za zlyhanie Napríklad rada e, neodviedla dobrú prácu pri niektorých prípadoch porušenia ľudských práv, ako už povedal kolega z úradu vysokého e, predstaviteľa pre ľudské práva. Toto nespočíva v mandáte, zlyha, spočíva v zlyhaní tohoto mandáta ako, tak, ako takého. Minulosť nám ukázala predovšetkým vo fáze výstavby inštitúcie e, boli by, e, pre, mal, mala by výstavba, alebo teda e, zmeny modalít prebiehali v informál, neformálnymi diskusiami v pracovnej skúsie v pracovnej skupine v rámci diskusie vznikli dva balíčky skupinové názory dominovali tejto diskusie a ak tá fungujúca revízia by mala viesť k lepšie, zlepšeniu fungovacej rady, dôležité je, aby e, prebiehala úprimná diskusia o možných zlepšeniach bez e, od, odosobnená od nejakých do, od dominácie silných krajín. A toto má výrazný význam práve keď hovoríme o kľúčovej úlohe EÚ v e, rámci tejto revízie. Členovia rady by nemali čakať na výsledok revízie a až potom realizovať zlepšenie fungovania rady. Najväčšia potreba zlepšení e, sa týka očividne správania členov e, rady a ich metód práce. Očividne v práci rady sú diplomatické deficity. Pre mnohé kraj, krajiny otázky ľudských práv sú veľmi zložitou problematikou a to teda nedáva ospravedlnenie k týmto pracovným metodám členov rady. Tieto skupinové názory sú diktované veľmi silnými hráčmi. Pracovná kultúra rady sa, a jej zmeny sa e, takýmto procesom asi nedosiahnu. Ten proces musí pomenovávať praktické metódy a pra, e, pracovné metódy, kultúru rokovania. Je jasné, že došlo k nejakému zlepšeniu fungovania rady, predovšetkým pokiaľ ide o flexibilitu, e, zdieľania pracovného zaťaženia a e, Takisto treba venovať pozornosť ďalšiemu zlepšovaniu spolupráce s EÚ, práve pokiaľ ide o prípady, kedy je ťažké alebo nemožné dosiahnuť na pôde EÚ e, konsenzus. Veľmi často e, problémy e, pri dosahovaní konsenzu na pôde EÚ vedú k nečinnosti EÚ. A v tejto situácii dosiahnutie spoločnej pozície nevedie k realistickým a implementovateľným výsledkom. Práve to sa týka správy Goldstone, kde diskusie EÚ o spoločnom stanovisku blokovali diskusiu nielen pri prvom zasadnutí e, rady, ale aj minulý týždeň na generálnom zhromaždení. Pokiaľ ide o zásadné zmeny, ktoré sú podľa nás kľúčovými, by mali byť väčšia pozornosť situácii porušenia ľudských práv, predovšetkým systematické porušovanie ľudských práv. Ďalej širšia paleta pracovných e, nástrojov, rôzne typy uznesení, odporúčaní, formálne diskusie a tak ďalej. Ďalej lepšia spolupráca a e, lepšie, e, lepší prístup mimovládnych organizácií k spolupráci s Ženevou a Kľúčové pre revíziu je aj to, aby bola transparentná pre e, mimovládne organizácie. V neposlednej miere e, zo pár slov k tomu univerzálnemu e, periodickému revidovaniu. Ten proces UPR, o ňom sme už hovorili a spôsob, akým sa tieto odporúčania používajú v iných bilaterálnych vzťahoch EÚ, ako už bolo povedané, kľúč k fungovaniu k procesu UPR spočíva e, v odpovedi na otázku, ako prebehne tento, e, táto revízia. Mali by sme tu posilňovať spoluprácu. Odporúčania by mali byť určité benchmarky, na ktorých možno budovať ďalšie pokroky, postupy. A parlament by mal e, sa zamýšľať nad tým, ako by tieto odporúčania Uber integrovať do svojej práce. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Nicholson, ktorý zastupuje Amnesty International. Ďakujem pekne za tieto kritické a konštruktívne pripomienky. A teraz by som chcel poprosiť pani Hammarskjöld, ktorá zastupuje radu. Nech sa páči. Pani predsednička, vážení členovia parlamentu, ďakujem pekne za toto pozvanie, za to, že môžem prispieť niekoľkými slovami v mene predsedníctva Rady EÚ k práci Európskej únii s Radou OSN pre ľudské práva. Chcela by som využiť túto príležitosť, e, že je tu pán Van Möven, aby sme vyjadrili e, naše chápanie dôležitosti jeho práce, ako aj e, práce vysokého komisára keď som hovorila o prioritách v ľudských právach pre švedské predsedníctvo, hovorila som, že e, práca Rady pre ľudské práva je medzi týmito prioritami. Európska únia je silne zaangažovaná smerom k zabezpečovaniu toho, aby sa dodržiaval mandát Rady pre ľudské práva, aby sa reagovalo na tie hlavné porušenia ľudských práv vo svete. A všetci predrečníci e, povedali, že určite sú tu úspechy, ktoré rada dosiahla, ale ešte je tu práca, ktorá nás čaká. Chcela by som povedať niekoľko krátkých slov e, k práci, ktorú sme urobili na dvoch schôdzach, ktoré sa uskutočnili počas tejto jesene a potom niekoľko všeobecných komentárov k úlohe Európskej únie e, smerom k Rade e, pre ľudské práva. Keď sme sa pripravovali na pravidelné schôdze rady v septembri, Európska únia identifikovala prioritu ako pokračovanie špeciálnych postupov v Somálsku, e, v Kambodži a e, v Burundi. Toto sa dosiahlo. Okrem toho, Európska únia predstavila uznesenie, ktoré e, vyzýva na prepustenie Sansuky a ďalších politických väzňov v Barme a v Miarmansku. Dosiahli sme konsenzus v rade v septembri. Hovorilo sa o množstve ďalších uznesení, kde sa dosiahol úspech. Rada prijala uznesenie k situácii v Hondurase s podporou Európskej únie, ako bolo povedané americko-egyptská iniciatíva na e, uznesenie e, v oblasti slobody slova. To sa predstavilo, e, predložilo a vítame snahu o premostnenie takých znepriateľených subjektov. Európska únia by toto mohla podporiť a je pre nás dôležité, aby sme neohrozovali pozície, ktoré sa začali v rámci revízie a aby sa pokračovalo týmto smerom. Bolo tu množstvo uznesení zo strany partnerov Európskej únie. Ide o ľudské práva, extrémnu chudobu mm, v oblasti sanitárnej a podobne. Európska únia sa aktívne zúčastňuje na diskusiách pokiaľ ide o konflikt e, v Gáze, je tu Goldstonová správa, takisto aj e, správa komisára pre ľudské práva v Gáze. Je tu, sú tu takisto mnohé ďalšie veci spojené s medzinárodnými humanitárnymi právami, zodpovednosť a dôležitosť e, kredibilného vyšetrovania, ktoré sa musí uskutočniť a taktiež aj monitoring, ktorý je potrebný zo strany rády. Aktívne sa zúčastňujeme e, na stretnutiach s palestínskou izraelskou delegáciou a snažíme sa o dosiahnutie e, rezolúcie na špeciálnych schôdzach, e, ktoré by Európska únia mohla podporiť, ale na nešťastie nebolo to možné. Ďalšia dôležitá udalosť E, ktorá sa týkala rodovej rovnosti. To je možno príklad inovatívnych možností a pracovných metód v rámci rady. Keď sa pozeráme do budúcnosti, tak Európska únia samozrejme bude prikladať aj naďalej vysokú prioritu procesu revízie a na budúci rok e, začneme e, s pracovnou skupinou v rade. Budeme teda schopní diskutovať navzájom ale snažíme sa zaangažovať aj ďalších partnerov e, na spôsoby vypracovania tejto revízie e, v snahe dosiahnuť čo najlepšie výsledky. Ide o budúcnosť rady a tomuto prikladáme vysokú prioritu. K pracovným metódám e, v Európskej únii a v Rade. Viem, že tento podvýbor tomu venuje značnú pozornosť Chcela by som tu povedať štyri veci. E, prvá z nich je, že Európska únia pokračuje v v aktívnej práci v oblasti ľudských práv, tak by to malo byť. To je nevyhnutné pre nás, aby sme boli aktívni, aby sme ťažko pracovali, ak má rada splniť svoj mandát. Musíme e, brániť mandát rady, vrácanie situácie v jednotlivých krajinách. Musíme pokračovať na zdôrazňovaní potreby zachovávania špeciálnych postupov a tiež podporovať nezávislosť Vysokého komisára pre ľudské práva. A bude to aj naďalej dôležité e, brániť občiansku spoločnosť a jej dôležitú úlohu a prispievať takto k práci rády, ako to bolo spomenuté pánom Nikolsom. Myslím, že e, taká všeobecná pripomienka spočíva v zdôraznení potreby implementácii noriem, ktoré členovia OSN musia rešpektovať. To je základ práce rady. E, moja druhá pripomienka sa týka toho, že sme navýšili e, naše snahy o transregionálnu spoluprácu. Pred septembrovou schôdzou Európska únia zorganizovala dve kolá, teda členovia rady a kľúčoví partneri sa stretli, aby hovorili o veciach, ktoré e, budú na programe a vysvetlili priority OSN iniciatívy tohto druhu, e, rezolúcia na tému e, Kyi, Toto je cesta k dosiahnutiu konsenzu. Ako sme spomenuli, Európska únia bola niekedy kritizová, že, e, e, že koná možno príliš jednostranne. Sme si vedomi, že musíme zlepšiť dynamiku e, skupiny v Rade a ale aj inde a silná pozícia EÚ je kľúčová pre dosiahnutie výsledkov, ale reagovali sme na kritiku, ktorá nám bola smerovaná a snažili sme sa aby účasť EÚ na diskusiách bola širšia, aby tu bolo viacej hlasov, ktoré hovoria e, niečo hovoria teda jedným, jedným hlasom. Ako bolo spomenuté, interaktívny dialóg je dobrý nástroj na zlepšenie dynamiky práce rady pre ľudské práva. Pravidelné revízie tak e, my nekoordinujeme nejako tieto stanoviská. Moja tretia pripomienka sa týka toho, že sme navýšili e, aj našu činnosť, pokiaľ ide o procedurálne diskusie. Niektoré z nich sa uskutočnili na e, rade a aby som uviedla príklad, tak septembrová schôdza, tu Európska únia podporila množstvo Eh, mimovládnych organizácií a ich právo účasti na takýchto pravidelných výročných revíziách. Moja konečná záverečná pripomienka sa týka toho, že súhlasím s pánom Tisonentom, že určite sú tu ešte výzvy, ktoré sú pred nami, aby sme boli ešte inovatívnejší a videli možnosti zlepšenia práce Rady OSN nad rámec metód, ktoré už eh, poznáme. V mene rady som, si, som veľmi vďačná za spoluprácu s parlamentom, za túto prácu a teším sa na pokračovanie diskusie v týchto otázkach. Ďakujem. Ďakujem pekne pani Amašal za tieto komentáre. Som rada, že môžem povedať, že tu máme vzadu v týchto radoch výnimočný počet pozorovateľov, zástupcov USA, Alžírska, Palestíny, Izraelu, ale máme tu tiež skupinu mníchov, e, e, buddhistických mníchov e, z Barmy. K, táto otázka ľudských práv sa týka ich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 Eli e, Brepos, olkaa hyvä. Brepos, nech sa páči. E, e, Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem sa poďakovať všetkým rečníkom za ich otvorené príspevky, lebo poskytli nám skutočne veľmi veľa informácií. Ale zároveň je dobré to, že sme tu mali aj určitú sebakritiku, a ja by som na to chcel nadviazať a chcel, aby som položiť nejaké kritické otázky. Nechcem pritom hovoriť, že by otázka ľudských práv alebo rady pre ľudské práva, že by to nebolo dôležité. To vôbec nie. Tu skôr ide o to, že sú tam zastúpené štáty, ktoré sami porušujú ľudské práva a sú za to kritizovaní. Sú to štáty, ktoré neprezentujú európske hodnoty a napriek tomu sú zastúpené v rade. Preto by som sa chcela spýtať zástupcov tejto rady, ako vlastne vyzerá to výberové konanie? Lebo tu sa niekedy otvárajú dvere skutočne tým najhorším, ak to môžem takto otvorene povedať. A ďalej ma zaujímalo aj to, aké témy sa stanovujú na pracovný program. Napríklad vieme, že Pakistán pretlačil určitý, určitú tému na program a potom šíril aj určité nenávistné myšlienky, tu išlo o náboženské otázky a mne by zaujímalo, že čo tu Pakistan vlastne chcel pretlačiť. A ešte by som chcela sa spýtať, alebo nadviazať na Goldsonovú správu. Vieme, ako to celé prebiehalo, že to bolo veľmi zložité, aj to, tá rezolúcia. A tu už nechcem vôbec spomínať skutočnosť, že európske štáty sa nevedeli zhodnúť tá samotná správa alebo to uznesenie, tá rezolúcia sa dostala na Bezpečnostnú radu a vieme, že sú tam veľké pochybnosti, či sa to dostane vôbec na program, lebo vieme, že je tam veľký odpor. Pani predsednička, pre nás je táto otázka veľmi dôležitá. Nám ide o beztrestnosť, respektíve nám ide o to, aby určití určití ľudia, povedzme určití, určití ľudia neboli trestaní za niektoré svoje kroky, ktoré vykonali. To znamená, že mňa by zaujímalo, že ako sa to bude postupovať ďalej, keď odporúčania sa nerešpektujú. A keď vieme, že takéto, takáto situácia nastáva, či to nepodkopáva, tak povediať, vôbec prácu Rady pre ľudské práva. A vieme, aká je zložitá implementácia keď vieme, že sú tam štáty, ktoré sa bránia voči západným hodnotám, alebo sú tam štáty, ktoré nesúhlasia s názorom Rady pre ľudské práva. A tu by som chcela zase spomenúť Gocónovú správu. Mňa by zaujímalo, že ako potom postupovať? Je to vôbec nejaká záruka na to, aby skutočne sa vykonalo spravodlivé šetrenie, ktoré bude nestranné, napríklad čo sa týkalo invázie do pásma Gazy. A kedy sa vlastne ukončí toto šetrenie? Ďakujem pekne. Kiitos rouva näistä tärkeistä kysymyksistä. Sitten antaisin puheenvuoron. Ďakujem pekne pani Grepuls za tieto otázky a teraz pani Gomeš. Ďakujem e, rečníkom, ďakujem pánovi veľvyslancovi. E, pôjdem tým smerom, prepačte, prepačte, myslela som si, že sa na mňa pozeráte, takže som si dala dole sluchatka. Uh, nech sa páči. Áno, boli ste na zozname rečníkov, pani Brepols, ale ako viete, snažíme sa rešpektovať eh, poriadok politických skupín, čiže budete mať slovo potom a najskôr dáme teraz slovo pani Gomez. So uh, uh Ďakujem pekne. Ďakujem. Chcela by som, uh, chcela by som vám pripomenúť, že pred niekoľkými rokmi som bola v Komisii pre ľudské práva a my sme vtedy chceli predložiť, e, predložiť uznesenie o Rumunsku a o e, Mianmarsku. Rumunsko, ako viete, našťastie sa vyvinulo tým smerom, aký, vie, aký viete, že sme nas, e, nastolili. Dnes oslavujeme 20. výročie pádu Berlínskeho múru, ale aké alarmujúce je, že situácia v Mianmarsku je dnes ešte horšia o 20 rokov neskôr, horšia ako bola vtedy. Stále sa môžeme tešiť, tešiť z skutočnosti, že sme prijali uznesenie o Ansan Suči, ale bez praktických výsledkov v teréne. Po odchode z tejto komisie v roku 1994 si pamätám, že sme boli vtedy veľmi skeptickí, pokiaľ ide o transformáciu rady. Čo sa v tom udialo, len potvrdilo naše obavy. Ako povedal pán Tistene, tie, uh, tie dve tie dve, tie dve skupiny nástrojov zostávajú rovnaké a komisia E, zostáva politizovaná. Toto je politika, my musíme z toho vychádzať. Je to politika, všetko je to v centre politiky a tí, e, ktorí porušovali práva, sa, sa rozhodli prekročiť hranice a e, v podstate vniknúť do komisie. My sme neboli šikovní dostatočne, Často sme, mali, e, sme merali dvojitým metrom a to len hralo v prospech týchto, e, ktorí robili tieto priestupky. To nás paralizuje. Ako vy, ste, e, ako vy predstaviteľ Amnesty International ste citovali, jedným prípadom je práve správa Goldstone. A ja by som sa chcela spýtať zo pár otázok. Tá interakcia medzi našim parlamentom a e, operatívou v komisie bola, veľ, bola veľmi e, užitočná. Akokoľvek, e, a ja som bola v tom čase diplomatkou, no bez ohľadu na to, ako by diplomati tomu kládli odpor, ak v už v skoršom štádiu procesu budeme vstupovať do spolupráce, budeme môcť dosiahnuť nejaký výsledok, rozdielny výsledok. Očividne, keď vlády a diplomati v teréne by mohli e, číhať e, na tú, na tú možnosť získať úžitok z, takej, z takejto interakcie, tak moje vnímanie je také, a tu ma zaujíma, aké vnímanie máte vy, by som chcela sa spýtať, možno, že pán e, veľvyslanec alebo pani Hammerschild, by mi mohli povedať, či by teraz s novou vládou, Obamo, Obamovou vládou a e, vo vzťahoch medzi OSN a, EU, a EU došlo k nejakým zmenám hodnot. A moja tretia otázka. je kritériom tiež to, že sa často snažíme novými spôsobmi e, využívať tú radu a uvrhnúť vinu na, na vlády. Tí, čo bojujú za ľudské práva, e, nie je toto spôsob, ako inovatívnejšie pristupovať. Napríklad Etiópia, Eritrea, toto všetko sú prípady, kedy ide o to, čo spraviť môžeme za využitie všetkých možných nástrojov vrátane peňazí, aby sme pomohli tým, ktorí bojujú za ľudské práva. A to možno dosiahnuť tiež práve v tejto rade. A ďalšia otázka, čo sa deje v, v súvislosti so Zimbabwe, keď e, sme, keď zo Zimbabwe bol vyhostený e, predstaviteľ poukazujúci na týranie a porušovanie ľudských práv? Uh, Ďakujeme pani Gomes a teraz pán Tanok. Ja by som chcel súhlasiť, eh, a to je nezvyčajné, s takmer všetkým, čo povedala pani Gomes, a to, nás, to ma naplňa obavami až. Na úvod som dúfal, že táto rada bude eh, určitým zlepšením tej pôvodnej komisie, trošku sklamaním bolo to, čo som potom videl v jej činnosti. Je veľmi rozsiahle vnímať to, akú má dôveryhodnosť, kde napríklad e, možno uviesť e, nepovšimnuté zločiny v Saudskej Arábii, e, v Číne, v Pakistane, kde ide o tresty smrti, tresty za alkoholizmus v Saudskej Arábii a tak ďalej, Kubu, kde sú e, e, vo vezení dis, disiden, disidenti. To sú, treba povedať, naozaj členmi, predstavitelia týchto krajín sú členmi rady. Takisto e, obrovské zameranie len na otázku konfliktu Izrael a, a Palestína, čo je naozaj smiešné je to naozaj politické, politické, poli, politické pokritectvo, zaujatosť, takisto tá správa Goldstone, ktorá by mala viesť k uzneseniu rady, kde sa vôbec nespomínajú vojenské zločiny Hamasu, kde bolo vystrelených 12 tisíc eh, rakiet na civilné obyvateľstvo v Izraeli. Takisto eh, Hamas sama spustila eh, prieskumnú komisiu na zistenie príčin. Takže otázka znie táto rada, predstavitelia Rady pre ľudské práva. E, smutné, smutné rezumie je, že e, e, nestrannosť, objektívnosť a univerzálnosť tejto rady, ktoré by mohli byť jedi, dobrými nástrojmi, bohužiaľ nie sú potvrdené. Toto by mohol byť jediný správny, správne grémium OSN, a ktoré, by sme mal, a ktoré však bohužiaľ je jediné, ktoré máme momentálne na úrovni OSN. Ja, tyytyväisyydellä merkille. Ďakujem pekne, pán Tenok. A môžem s uspokojením skonštatovať, že sa nám podarilo našom výbore dosiahnuť konsenzus medzi vami a pani Gomeš. A teraz pani Kirnilsen, nech sa páči. Ďakujem pekne. Na začiatku schôdze ste hovorili o výročí pádu berlínskeho múru, múra a pre mňa to má horkú príchuť, pretože ešte pred desiatimi dňami som bola v, vo východnom Jeruzaleme a v Cisjordánsku, kde uh, sa naďalej pokračuje s výstavbou múra, ktorý má niekedy 8 metrov a palestínčanov núti, aby robili veľmi veľkú obchádzku, aby sa dostali do školy, do nemocnice alebo pre farmárov, aby sa dostali na svoje pole. Čiže ja musím povedať, že skutočnosť, e, že to oslavujeme, teda ja mm, sa tomu až tam tak neteším z tohto pohľadu a Tiež som e, v východnom e, Jeruzaleme bola svetkom vyhnania. E, táto rodina bývala v dome 33 rokov a bola vyhnaná počas e, noci Eh, pretože eh, sa tam eh, vyskytla izraelská armáda. Viete, že v Izraeli sa administratíva veľmi často strieda. Bolo tu otomanská nadvláda, britská nadvláda a podobne, čiže práva na, právo na zem sa vôbec nedodržiava. No a tento dom, to je jeden príklad z mnohých, je ich tam mnoho. Ďalších ďalších. Potom po 48. E, vlastník tohto domu e, dostal e, tento, tento dom. V 58. došlo k ďalšej zmene. No a teraz vojenským spôsobom po 33 rokoch života v tomto dome sa stala dráma. Táto rodina bola strašná, hlavne pre deti, ktoré sa narodili v tomto dome, dospievajúce deti. Teda toto som chcela povedať, pretože v tomto regióne dochádza k pravidelnému porušovaniu ľudských práv. Toto nie je jediný dom a chcela som tiež hovoriť o právo, právach na vodu. Toto je základné právo pre ľudskú bytosť a Amnesty Amnesty International e, nedávno zverejnila správu, kde sa poukazuje na to, že jedna časť obyvateľstva v Izraeli sa zmocnila e, vody na úkor palestínčanov, e, vediac, že obyvatelia Izraela majú 20 krát vyššiu spotrebu vody ako obyvatelia Palestíny. No a v Gaze je to ešte horšie, pretože v tomto gete sú zatvorení, je tam presne milión a pol 1,5 milióna ľudí a voda, ku ktorej majú prístup, je veľmi obmedzená. Menej ako 10 e, e, tejto vody e, dosahuje normy, ktoré stanovilo OSN. Čiže chcela som sa spýtať, pán veľvyslanec, nemyslíte si, že beztrestnosť z ktorej na nešťastie profitujú krajiny ako Izrael, ktorá je krajinou alebo modelom demokracie, nemyslíte si, že táto selektívna beztrestnosť ohrozuje základné práva a medzinárodné práva uh, a umožňuje diktátorom a vojenským chuntám vo svete, aby sa mali naďalej dobre. A chcela som sa vás e, spýtať, ako si predstavujete veci do budúcnosti, pokiaľ ide o medzinárodné právo a jeho rešpektovanie. No a druhá otázka už tu odznela, chcela som ju položiť aj ja. Táto goldstonová správa, aká bude nadväznosť na túto správu? Čo sa udeje teraz ďalej? Ďakujem. Kiitos erittäin paljon, rouva Ďakujem pekne za položené otázky. My tu diskutujeme teraz s Radou OSN pre ľudské práva. A pán Van Möven sa bude určite chcieť vyjadriť aj k tomuto konfliktu, ktorý sa týka Izraelu a Palestíny, ak by teda málo to záujem ale ešte mám tu ďalších rečníkov, teraz pán Howitt. Ďakujem. Rád by som sa pridal k tým eh, kolegom, ktorí vás tu eh, privítali. Ste nám veľmi eh, vítaným diskutérom v tejto diskusii. Čas, ja som bol členom našej delegácie pravidelne chodiacej do Ženevy. Mal som túto, toto privilegium a v rámci E, e, tohoto týmu EÚ sme zohrávali veľmi pozitívnu, konštruktívnu úlohu pri diskusii s poslancom, e, s, pánom, s pánom veľvyslancom. Rovnako tiež pri zúčastňovaní si sa na tej európskej dimenzii v úlohe mandátu tejto, tejto rady a takisto v mandátu parlamentu. Tiež by som chcel zdôrazniť, že, zdôrazňu, že zdieľam obavy mnohých ohľadom toho, že táto Rada pre ľudské práva nedospela do tých cieľov, ktoré formuloval Kofi Annan, keď e, sa, dohod, keď sa e, hovorilo o prvej e, revízii. Dúfame, dúfali sme, že bude menej politická, viac objektívna a tiež musím zdôrazniť, že sme z sklamaní. My ne, nekritizujeme vašu, vašu pozíciu, ale tí z nás, ktorí chceli agendu ľudských práv posunúť na vyšší e, podest, e, tak e, pre nás sme neboli, my sme neboli spokojní. Mno, mnohí sa nezhodovali v možnosti aplikácie a je celkom jasné, že tá otázka palestinského územia E, naozaj, tak povediac, e, silne ovplyvnila, infikovala činnosť tejto, tejto rady a nie je pochyb o tom, že, že do poslednej chvíle sa budeme e, snažiť túto tému sledovať. Bude mať neproporčný dopad na činnosť, pokiaľ ide o tento konflikt a situáciu na Blízkom východe. S tým sa treba zaoberať a apeluje, apeloval som mnohých Eh, príležitostiach na kolegov, aby sme mali eh, na pamäti, akú úlohu môže úprimne zohrávať Európska únia pri hľadaní pozície postoja OSN k problematike palestinského územia, ktorá by bola vyvážená, férová. Či tu existuje spôsob, ak by sme mohli toto posunúť tak by sme tak mali činiť a mňa by zaujímalo, ako by ste na to mohli reagovať. Súhlasím tiež s mnohými predrečníkmi. Predsedníctvo celkom jasne ukázalo, na, poukázalo na uznesenia tohoto parlamentu, ktoré boli úplne v súlede s názorom predsedníctva, pokiaľ ide o činnosť Rady pre ľudské práva, jej opera, operatívnu zložku, jej zloženie, osobitné postupy. Chceme chrániť nezávislosť tejto, tohoto vysokého komisára. Takže toto sú veci, ktoré e, nás veľmi zaujímajú, ktoré chceme odhodlane sledovať. Myslím si, že jedna z otázok, ktorá si zaslúži pozornosť, je, e, je otázka volieb v krajinách, členských krajinách komisie. My by sme to ako parlament podporovali a zdá sa, že je to trochu nespravodlivá požiadavka zo strany niekoho, kto chce byť v tomto klube. A po druhé si myslím, že sme si všimli, že keď, keď kandidátske krajiny e, prišli so stanoviskami a v rámci procesu kde by mal byť určitý stupeň zodpovedania sa, tak nás to zaujímalo a zaujímalo nás to do tej miery, do akej miery môže táto revízia tieto obavy odzrkadliť. Boli tu veľké obavy zo strany vysokého predstaviteľa a ten feedback, ktorý som ja dostal a mnohí kolegovia dostali, je ten, že tu bol naozaj E, skutočný postup, pokrok. Vyzvihol, vyzvihli sa slova kritiky. E, ocenili sme, že ten proces UPR funguje. Mohlo by to byť však v budúcnosti efektívnejšie. Množstvo ľudí tiež, a to sú moje posledné poznámky, sa nechali uniesť týmto myšlienkou, že e, my by sme mali, nemali byť ako EÚ zlým príkladom a mať tú e, zanovitú mentalitu. Už to tu odznelo. A viedlo to často k dominácii zo strany členských krajín EÚ. Nezdielam kritické slova švédskych kolegov, ale je to dynamika každého predsedníctva, že najväčšou obavou, ktorou sa zaoberajú, je tá, že v rámci členských krajín EÚ by možno dojsť veľkej nezhode a to je smutné. Je to smutné, e, že sa to deje aj v Ženeve. Je dôležité, aby vy ako veľvyslanec ste si odniesli z toho, že my ako parlament chceme vysokú mieru nám ide o to, že nejde len o jednotlivé názorové rozdiely v jednotlivých prejavoch my vidíme naozaj prínos v Európskej únii s rozmanitejšími názormi, kde sa zameriame nielen na ten či onen región a v dobrej viere takto e, e, švedskí kolegovia konali. Just outreach by the EU as a whole to the other groups, and it is about individual countries uh, being prepared to, to do that Uh, chcel by som vidieť z týchto, z týchto oblastí väčší, väčší prínos a je to veľmi, veľmi prínosné, prínosné, za čo by som vám chcel naozaj čo najvrúcnejšie poďakovať. Ďakujem pekne, pán Howitt, za položené otázky. Mhm. A teraz môžeme dať slovo pánovi veľvyslancovi pánovi Mövenovi, potom dostane slovo aj pani Hammarskjöld. A samozrejme, môžete si vybrať tie otázky, ktoré zodpoviete, ale aj tak by som chcela ešte niečo dodať. Ja som už spomenula, že pán Novák, pánovi Novák bol odopretý vstup na územie Zimbabve, a mňa by teraz zaujímalo, či snáď to znamená, že vypuklo nejaké násilie, nejaké veľa násilia v tejto, v tejto krajine. Pán Novák okrem toho zistil aj to, že respektíve položím, poviem to takto. Aká je váš názor na situáciu pri ľudských právach v regióne? Lebo podľa mňa je to taká vec, ktorá sa netýka len jednej, jedného štátu alebo jedného regiónu, udialo sa to v mnohých krajinách a vieme, že dochádza k veľmi závažným porušeniam ľudských práv, kde bolo veľmi zložité zakročiť. Ale nech sa páči teraz pán Van Möven. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Chcem tiež poďakovať rečníkom, ktorí sa ujali slova za ich príspevok do diskusie ktorý, nám bude, ktorý bude veľmi dôležité pre našu prácu v Ženeve. Chcela som povedať, že Rada pre ľudské práva je veľmi mladou inštitúciou, dva roky mala na to, aby sa vypracovalo to, čo nazývame inštitucionálny e, balík a revízia mandátu. Čiže sústredujeme sa na, jeho, na svoju vlastnú činnosť e, viac ako rok v podstate. No a teraz súdiť e, alebo robiť bilanciu napriek všetkému je to predčasné, myslím si, hoci bilancia určite nie je dokonalá. musíme mať na zreteli to, čo povedal pán Tistune, že rada sa zrodila v ťažkej etape medzinárodných vzťahov. Multilateralizmus nebol v silnej pozícii a svet sa zmenil. A je pravda, že tí, ktorí určitým e, spôsobom e, žili minulosťou, dnes sú v defenzívnej pozícii, ale ja nemám odpoveď na tento problém, ktorá by bola jednoduchá. Dôležitá je zaangažovanosť. Myslím, že Európska únia sa musí zaangažovať e, v činnosti rady, rady, pretože toto je nástroj, ktorý máme na úrovni OSN, tento a mnohé iné a Teším sa, že je tu e, zaangažovanosť alebo opätovná zaangažovanosť USA a my sa tešíme e, takejto zaangažovanosti všetkých členov e, v rámci OSN. Myslím, že rada rada funguje menej e, dobré, ak by jednotliví členovia presadzovali svoje, medzi, svoje politické priority na medzinárodnej e, scéne. Tento dialog je na všetkých úrovniach, aj na politickej, ale je to predovšetkým politický orgán. A čo je dôležitejšou politikou ako ľudské práva? Bolo tu množstvo otázok, ktoré boli spojené s Blízkym východom, so správou Goldstone a ja by som chcel konštatovať len to, že rôznorodosť, ktorá je veľmi veľká, ktorú som tu počul, len dobre odráža diskusie, ktoré máme v rámci rady a výzvy, ktorým čelíme v rámci Rady pre ľudské práva. Myslím si, že jediné riešenie spočíva v objektívnom preskúvaní tejto správy všetkými hráčmi a rezolúcia, ktorú e, prijalo valné zhromaždenie, e, sú tu dve časti venované Palestíne a Izraelu a nezávislému šetreniu, nestrannému šetreniu a toto je zásadný prvok tejto správy. Pokiaľ ide o revíziu a úvahy, ktoré boli urobené týmto smerom, tak tu si myslím, e, že je to zásadná práca, ale odznelo aj to, že nemôžeme zabúdať na bežnú prácu rady, teda nemôžeme sa sústrediť e, len na terajší stav, ale na kontinuitu našej práce a táto revízia musí mať za cieľ nie znovu otvorenie toho, čo existuje, ale zlepšenie a umožnenie rade, aby mohla lepšie splniť očakávania, ktoré sú s ňou spojené. Pani predsednička, vy ste hovorili o Zimbabve. Myslím, že tam sú veľmi dôležité fakty. A v tomto smysle by som dal slovo pánovi Tistonetovi, ktorý podľa mňa je e, schopný dať vám úplne relevantné informácie. Takže ak dovolíte. Ďakujem pekne, nech sa páči pán Tistone. Ďakujem pekne, pani predsedníčka, vážení členovia podvýboru. K otázkam, ktoré odzneli, tak e, návšteva e, špeciálneho e, spravodajcu v konkrétnych krajinách je veľmi delikátna. Boli tu tiež e, problémy spojené s výborom, s koordinačným výborom. Tento rieši aj túto otázku a vždy ide o informáciu o konkrétnych veciach, špeciálny spravodajca musel stráviť jednu noc na letisku a potom mm, nebolo možné, aby išiel nejakým iným lietadlom, pretože mal špecifický štatus. A mm, táto návšteva sa ale uskutočnila, to je najdôležitejšie. A Následne sa vyvíja všetká snaha preto, aby sa zabezpečilo, že špeciálny spravodajca dobre urobí svoju prácu. My robíme maximum preto, aby táto návšteva prebehla a to musíme mať na zreteli, keď dovolíte, tak by som ešte chcel povedať krátky komentár e, k politickému rozmeru e, rady e, v súlade s tým, čo povedal pán predseda pred chvíľočkou. Politizácia, tak ako to dnes e, odznelo, bude naďalej spojená s radou. Čím bude tento, táto rada vyššia v hierarchii, tým bude politickejšia. Nikdy e, na úrovni OSN e, nepovolíme, pokiaľ ide o, o mučenie, o náboženskú slobodu a podobne vždy, keď sa dotkneme týchto otázok, otázok, na vysokej úrovni, tak vždy je to spojené s politickým rozmerom. Zloženie e, hráčov e, na tom veľa nezmení. V roku 2006 tu bola reforma, univerzalita e, ľudských práv, potom e, E, členovia a pozorovatelia rady viac menej majú tie isté práva, či sme teda člen alebo pozorovateľ, to nemá až taký veľký dopad na e, prácu rady. Dôležité je účast, zúčastniť sa na tejto práci. Je to pragmatický, pružný prístup a ako to komisár často povedal, musíme byť schopní riešiť všetky otázky ľudských práv na každom mieste, kdekoľvek sa tieto práva porušujú a neexistuje žiadna krajina, ktorá by 100% garantovala dodržiavania týchto ľudských práv všetkým svojim občanom. Dôležitá je teda akcia alebo kroky. Čiže nesmieme e, zostať e, nejak nehybní, musíme byť naopak pružní. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem pekne, pán Tistune. A na záver ešte pani Hamarchelt. Nech sa páči. Chcem sa ešte poďakovať za túto diskusiu a chcem sa poďakovať aj za ten prístup, ako ste prezentovali, že Európsky parlament môže byť viac zapojený do práce rady. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Naozaj e, boli tu mnohé špecifické návrhy a myšlienky, ako by sme mohli zlepšiť prácu Rady e, pre ľudské práva. Budem sa snažiť e, reagovať na otázky, ktoré boli smerované smerom na mňa a mm, povedať aj niečo v súvislosti s interakciami medzi parlamentom a radou. Sú tu uh, rozličné cesty, ako to môžeme spraviť. Mám tu privilegium, že môžem poinformovať váš podvýbor o tom, ako švédske predsedníctvo plánovalo postupovať v oblasti ľudských práv. To sa týka aj Rady pre ľudské práva. V rámci riadnej, riadneho zasadania v septembri a ako sme chceli na tom ďalej pracovať. Dnes je opätovne ďalšia výborná príležitosť vypočuť si názory tých, ktorí sú zapojení do tejto práci. Ale ako bolo spomenuté, sú tu samozrejme aj ďalšie príležitosti, kde členovia Európskeho parlamentu alebo podvýboru môžu byť zapojení do práce rady, musíme sa týmto zaopera, zaoberovať, zaoberať a musíme zlepšovať našu vzájomnú spoluprácu. Bola tu aj otázka, ktorá sa týkala postavenia USA a spolupráce s Európskou úniou. Vstup USA do Rady pre ľudské práva, keďže USA je, je nový člen, je tu nová príležitosť spolupracovať na týchto témach a musíme hodnotiť tento dopad. Samozrejme máme úzke kontakty s USA a snažíme sa spolupracovať s nimi a sa snažíme dosiahnuť čo najväčší pokrok týchto témach. Máme to na našom programe. Dôležitá je samozrejme aj tá revízia, ale máme tu aj potom, potom špecifické otázky. Potom tu bola otázka, ktorá sa týkala výhľadu toho, ako sa zameriavať menej na vlády, ale skôr na tých, ktorí sa snažia obhajovať ľudské práva vo svete. Myslím si, že rada zohráva úlohu v troch aspektoch. Jeden z nich je, že je tu dôležitá úloha pri vybudovaní kapacity a poskytovaní pomoci, kde je dôležité podporovať také štáty, ktoré majú záujem zlepšiť situáciu pri ľudských právach. A toto je dôležitou súčasťou práce rady. Máme tam určité mechanizmy. Druhá vec je to, že sa snažíme obhajovať práva mimovládnych organizácií ako aj občianskej spoločnosti, aby sa mohli, spolu, aby mohli sa podielať na práci rady. Boli tu dobré skúsenosti z toho procesu vybudovania inštitúcií a myslím si, že môžeme ďalej spolupracovať a môžeme zlepšovať fungovanie rady. Potom je tu aj ďalšia vec. A síce, že rada, čo sa týka rady práv, Videli sme, že je tu dôležitá otázka prístupu, že kto môže vyjadriť svoje znepokojenie, aby sa otázka začala riešiť. Myslím si, že tu je ďalšia vec a síce, že rada si musí uvedomiť, akú má úlohu, akú má zodpovednosť boli boji proti, za, proti závažnému porušeniu ľudských práv. A práve preto ide o možnosť príjmania rezolúcií, ktoré sa týkajú určitých štátov. Dôležitá je možnosť reagovať iným spôsobom. Potom tu bola položená Ďalšia otázka, ktorá sa týkala toho, akým spôsobom je možné vybudovať konsenzus, ktorý sa týka e, Blízkoho východu. Je to skôr taká širšia otázka a potom tu boli ďalšie otázky, ktoré sa týkali Goldstoneovej správy. Na tomto mieste by som chcela povedať, že to, čo môžeme spraviť, je, že môžeme sa snažiť viesť rokovania a podporovať tú stranu z pohľadu Európskej únie, Môžeme sa snažiť dosahovať spoločný názor, môžeme navrhovať určité, určité rozhodnutia, pričom nevieme, že k čomu to dospie, ale, dospie, ale je tu jasné posolstvo, že Európska únia sa, sa bude snažiť silne posúdiť pri tých rokovaniach. A potom na záver, pani predsednička, som chcela reagovať na to, čo spomínal pán Howitt, kde je ten rozsah. splne súhlasím s tým, že toto nemôže byť iba úlohou predsedníctva. Máme tu princíp, kde si prerozdielujeme zodpovednosť, kde je možné zapojiť ďalších partnerov a na úrovni Európskej únie sme si prerozdielili tieto úlohy a toto je veľmi dôležité. Je to aj určité posolstvo, máme tu množstvo úloh a preto spolupracujeme na úrovni Európskej únie aj v, v, v rámci trojky. Ďakujem. Ďakujem pekne všetkým účastníkom diskusie. Ďakujem za vaše príspevky a aj za prednesené návrhy. Ďakujem pekne všetkým, ktorí prispeli k tomu, aby sme mohli sa ďalej zamýšľať nad tým, ako posilníme Radu pre ľudské práva. V budúcom roku pravdepodobne vypracujeme vlastnú správu ktorá bude obsahovať určité odporúčania, ako je možné rozvíjať radoprovské práva, kde sa budeme snažiť posilniť ten proces UPR. A dôležité bude, aby aj komisia rada sa mohli vyjadriť k otázkam jednotlivých krajín. Chcem sa poďakovať pánovi Velislancovi, pánovi Pán Mevenovi, chcem sa poďakovať pani Pistonetovi, chcem sa poďakovať zastupcovi MS International, pani Hamaršov. Teraz sa dostávame k našej druhej dnešnej téme. A síce ide tu o vypočutie, ktoré sa týka ľudských práv na Západnom Balkáne. Máme tu pána Kukana, ktorý predseda delegácii pre vzťahy so, so štátmi Západného Balkánu. Ja by som teraz chcel navrhnúť, aby sme si dali prestávku na dve minúty, aby sme si kľudne vymenili miesta a usadili sa v pokoji. No niin, kokous jatkuu. Pokračujeme teda v našej schôdzi. Takže otváram túto časť našej schôdzi. Vážené poslankyne, vážení poslanci, milí hostia, diplomati, zastupujúci štáty Balkánu. Všetci sme prišli sem, aby sme viedli diskusiu. Máme tu vypočutie o situácii v ľudských práv v oblasti Západného Balkánu. Teraz by som chcela spomenúť úlohu pána Kukana, ktorý je predsedom delegácie pre vzťahy s Albánskom, Bosnou, Čiernou horou a ostatnými štátmi Západného Balkánu. Pán Kukan otvorí túto schôdzu, túto časť schôdze a bude hovoriť o svojej vlastnej skúsenosti. Ešte predtým by som ale chcela spomenúť že 14. októbra komisia prijala svoju výročnú stratégiu, ktorá sa týka politiky rozširovania. A to je ten hlavný dokument, o ktorý sa môžeme opierať, teda je to správa o pokroku jednotlivých štátov. Budeme sa zaoberať tým, aký pokrok sa dosiahol v poslednom roku v príslušných e, kandidátskych štátoch a potenciálnych kandidátskych štátoch. Je tu Chorvátsko, Firom, Albánsko, Bosna, Hercegovina, Čierna hora a Kosovo. Teraz by sme sa chceli zamerať na takú konkrétnu oblasť, na situáciu pri ľudských právach a budeme sa zaoberať aj procesom zmierovania, ktorý v súčasnosti prebieha a ktorý je veľmi dôležitou súčasťou cesty smerom členstvu v Európskej únii. A teraz by som dala slovo pánovi Eduardo, Eduardovi Kukanovi, predsedovi príslušnej delegácie. Nech sa páči, máte slovo. Uh, thank you very much. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážení kolegovia, vážení hostia, dámy a páni. Nedávno zverejňovaná správa o pokroku zo strany výboru sa týkala situácie v krajín na Západnom Balkáne a obsahovala značné prvky optimizmu, ale opatrného optimizmu, ale pozitívne hodnotenie ich pokroku na ich ceste do Európskej únie. Správa tiež obsahuje výzvu k týmto krajinám, aby pokračovali úsilovne vo svojej snahe a v plnení nevyhnutných e, podmienok na vstup, pretože majú pred sebou ešte veľa práce, aby zakončili tento proces úspešne v budúcnosti. Splnenie kodaňských politických kritérií, vrátanie rešpektovania ľudských práv a ochrany menšín je veľmi dôležitou integrálnou súčasťou tohto procesu. A toto sú práve témy, ktoré budú zdôraznené v našich e, príspevkoch dnes popoludní. Hoci musíme povedať, že pokrok sa naozaj dosiahol v predošlých rokoch v týchto oblastiach, konkrétna situácia je odlišná v odlišných krajinách a efektívnosť policajnej reformy veľmi často nesplňa očakávania. V, úvodnej, v mojom úvode mi ešte dovolte poukázať na niektoré dôležité témy, ktoré by mali byť zostať v centre našej pozornosti v budúcom vývoji e, v oblasti ľudských práv na Západnom Balkáne. Hovoril som o zmierení a o ochrane ľudských práv. Toto treba považovať za jeden z hlavných faktorov stabilizačného procesu, ktorý začal v roku 2000. Bez toho, že by som hovoril o podrobnostiach, ktoré by sa týkali jednotlivých krajín, myslím, že na to nemáme čas. Chcel by som uh, hovoriť o utečencoch a e, osobách, ktoré prišli o svoje domovy. Tu je priorita prístup k základným právam, vrátanie ubytovania, vzdelávania, zdravotníckých služieb, e, zamestnaniu, sociálnym službám a podobne. E, ďalšia vážna téma na Západnom Balkáne je vážne a zodpovedné riešenie e, postihovania vojnových zločinov a zmier, procesu zmierenia. Európska únia doteraz poskytla veľmi veľké stimuly krajinám v tomto regióne, e, aby spolupracovalo i s Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu. No a národné postihovanie vojnových zločinov je ďalším dôležitým faktorom, ktorý sa berie do úvahy, keď sa hodnotí situácia v jednotlivých krajinách. V nedávnych rokoch západný Balkán urobil snahu, aby prispôsobil svoju legislatívu medzinárodným normám, pokiaľ ide o práva menšín. Napriek pokroku situácia v tejto oblasti nie je doriešená. Toto sú len niektoré problémy, ktoré som chcel predniesť ale naše obavy do budúcnosti sa týkajú nasledovných vecí. Ide o situáciu utečencov a ľudí, ktorí prišli o svoje domovy, podpora Medzinárodnému trestnému tribunálu, podpora regionálnej spolupráce eh, v oblasti trestných, eh, v oblasti vojnových zločinov, v oblasti tradičnej spravodlivosti je tu potrebných viacero opatrení na zabezpečenie rodovej spravodlivosti. Pokiaľ ide o zlepšenie práv menšín, tak inklúzia menšín ešte stále predstavuje kľúčový problém pre vytvorenie e, spoločnosti, ktorá by bola súdržná. E, veľká intolerancia existuje e, všade, pokiaľ ide o e, inak orientovaných e, ľudí. Títo sú subjektom neadekvátneho správania sa, pokiaľ ide o políciu alebo trestné stíhanie. Takisto sú tu útoky na obrancov ľudských práv alebo novinárov, ktoré sme zaregistrovali v regióne. Situácia v oblasti e, práv žien a detí je veľmi rozdielna v rôznych krajinách na Západnom Balkáne a vyžaduje si to pardon, predstavuje to ďalší dôvod na obavy. Krajiny Západného Balkány sú naďalej e, krajinami obchodovania so ženami a dievčatami. Je tu veľa prekážok, ktoré bránia riešeniu tohto vážneho problému. Deti zo sociálne zraniteľných vrstiev, rómske deti, e, deti s handicapom trpia oveľa e, väčšiu diskrimináciu v reálnom živote. Toto sú len niektoré témy, možno, že nie všetky, ale myslím si, dámy a páni, že je primerané spomenúť to, že všetky tieto otázky sa podrobne analyzujú spolu s mnohými ďalšími problémami, v dokumentoch, e, ktorý sme nedávno dostali. Pripravilo to politické oddelenie generálneho riaditeľstva pre vonkajšiu politiku a názov je ľudské práva a zmierenie na Západnom Balkáne. Na záver, pani predsedníčka, by som chcel zdôrazniť to, čo vieme všetci, že Európsky parlament a tento podvýbor že my všetci sme odhodlaní prispieť k zlepšeniu ľudských práv na Západnom Balkáne, aby sme boli naozaj efektívni, potrebujeme maximum informácií presné objektívne informácie. Preto, vážení hostia, veľmi pozorne si vypočujeme to, čo nám dnes popoludní poviete. Vítam vás a tiež chcem vyjadriť e, naše ocenenie vašej náročnej práce. Myslím, že sme všetci spojení v jednom cieli a síce, že chceme zlepšiť situáciu v ľudských právach a pomôcť ľuďom. Je to veľmi ťažká a nikdy nekončiaca práca, ale podľa mňa stojí za to a stojí to za naše maximálne úsilie. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem pekne, pán Kukan, za tento uh, krátky, ale veľmi výstižný úvod do ľudských práv v tomto regióne. Správne ste povedali, že potrebujeme všetky informácie, ktoré môžeme e, dostať od našich expertov. A teraz navrhujem, aby sme dali najskôr slovo na 10 minút pánovi Sebekovi, ktorý je výkonným riaditeľom pre Centrum pre demokraciu a zmierenie v juhovýchodnej Európe z Tesalonik. A potom s vašim súhlasom všetci ostatní experti dostanú potom 5 minút a potom Ehm, tu bude interakcia medzi jednotlivými členmi. Čiže musím sa ospravedlniť, e, ale inak by sme nemohli mať diskusiu, takže musíme čas obmedziť. Takže pán Sebek, máte slovo. Pani... Vážená pani predsedníčka, vážení dámy a páni, budem sa snažiť byť dokonca ešte stručnejší. E, chcem vám poďakovať za pozvanie na toto vypočutie. Mal by som vám pohovoriť o stave zmierenia na Západnom Balkáne a dôležitý je práve tento faktor, keď hovoríme o rešpektovaní či nerešpektovaní ľudských práv. Chceli ste čo najviac informácií, budem sa snažiť o čo najväčšie množstvo informácií, hoci nie vždy najlepších a najpozitívnejších. Ak by sme mali mať pozitívny obraz, tak uh, uh, tak, by, eh, tak eh, by sme vôbec nemali mať dôvod hovoriť o zmierovaní. Zostalo by to tak, ako to je dlhodobým výsledkom vojen. Som z tej časti sektora občianskej spoločnosti, ktorá chce tento proces urýchliť a chceme dosiahnuť, aby tí, ktorí si užívajú mier, neboli len generácie minulé, ale už tie naše prepáčte, ak si nenasadím rúžové okuliare a nenamalujem vám tu nejaký rúžový obrázok. Ak chceme totiž riešenia, potrebujeme dobrú diagnózu, musíme si pozrieť priamo, neskreslene na e, realitu. Na Balkáne sme mali strašlivé štyri vojny, e, ktoré vychádzali z princípu 19. storočia, e, nepribliehali situácii 21. storočia. Ja som žurnalistom a mnohí moji kolegovia popisovali tieto vojny nasledovne. Prečo by mal, ja mal byť menšinou vo vašej krajine, keď vy môžete byť menšinou v mojej krajine? Inými slovami, e, vojny prebiehali okolo hraníc, teritórií, identít, e, náboženstiev. To, čo vidíme v, teri, e, v regióne dnes, po, desiatky, roky po vojnách v jednotlivých republikách. Začnem na severe, Slovinsko, členská krajina EÚ, ako Chorvátsko, jediná kandidátska krajina z regiónu, ktorá má realistické nádeje e, v dohľade niekoľkých rokov vstúpiť do EÚ. Tieto dve krajiny sa hádajú okolo niekoľko desiatich metrov krajiny a prístupu k moru. E, e, obyvateľstvo týchto dvoch krajín sa vníma ako podľa citátu najmenej želanej, želanejším susedom. Je jasné, že táto úloha je zložitá, ale tie demokratické signály, ktoré vidíme, sú skutočnou realitou alebo len nejakým prikráslením. Napríklad a, vy, e, vyhliadky z 95. sú stále nezrealizované korupcia, kriminalita a tak ďalej, politická, náboženská a etnická problematika. Na juh potom máme Bosnu a Hercegovinu, 4 roky po skončení vojen, veľmi rozštiepená krajina. Je to len veľmi e, zložité uzavretie problému. Máme tu tri zúčastnené strany, ktoré nechcú veľmi mať spolu do činenia. Ako to súvisí ako možno spolupracovať s krajinou, ktorá má 13 ministerstiev e, e, pre školstvo. Ako môžete e, obchodovať s krajinou, kde jedna, jeden zo susedov je nepriateľom na život a na smrť. To, čo tu dnes vidíme, je zlyhanie štátu ktorý eh, len, štátu, ktorý len podporuje eh, etnickú neznášanlivosť. Pozrite si Mostar. Tu v marci 94, pred, 15, eh, pred 15 rokmi, skončila vojna, ale naďalej tu vidíme hlboký rozkol medzi etnickými Srbmi a Bosniakmi. Toto je pritom mesto, ktoré dostalo viac finančnej podpory ako ktorákoľvek iná oblasť v Bosne Takisto iné oblasti, ktoré sa veľmi ťažko hľadajú, e, kde ruskí oligarchovia e, skupujú e, v, teda v Čiernej hore krajinu. Ďalej potom je tu Srbsko zmietané medzi rôznymi stranami, kde stráca svoje územie v, Kosivu, v Kosove aj celkové smerovanie. Kosovo, najmä, najmladšia krajina na, na, e, na, svete, podľa 60 krajín, ktoré ju uznali. Kosovo je malá, malá e, krajina, kde 50 nezamestnaných každý e, rok prináša ďalším 60 tisícom ľudí nulovú šancu na zamestnanie, rozštiepenie medzi albánskou väčšinou a E, mal, malou menšinou Srbov na severe. Aj najväčší optimista by asi vz, e, e, nepodporil myšlienku znovu vybudovania multietnického Kosova, pri, pričom znovu vybudovanie nie je správny výraz, pretože takáto krajina nikdy neexistovala. Hodža tu vytvoril 800 tisíc bunkrov, ktorý, ktoré pripomínajú obdobie stalinizmu Ďalej krajina Firom, kde, e, kde, e, je uznanie takisto zložité od rôznych krajín. Grécko, Bulharsko, neuz, Grécko neuznáva názov, Bulharsko len ako etnickú menšinu. Takisto to nepomáha e, v klíme medzi etnickými Albáncami a ďalšími menšinami. Javier Solana bol tým, ktorý podpísal Eh, Ochrickú dohodu. Toto je ten eh, tvrdý pohľad na zmierenie na Západnom Balkáne a eh, ja som vám len odovzdal toto posolstvo, tak ma nevinte za, je, za jeho drsnosť. Čo sme ale očakávali od krajín, ktoré priamo od feudalizmu prešli k monar od absolutistických monarchií k rovno k, feud- k, ku komunizmu a k fašizmu, ako sme tu chceli mať nezávislé súdnictvo a, a nie skorumpovaný e, štátny aparát. Ja by som vám chcel pripomenúť, všetci si poznáte e, vtip o Angličanovi a Američanovi, kde Američan sa pýta Angličana, ako dokážeš mať taký krásny zelený trávnik pred domom a Brit mu hovorí, viete, všetko to zasadím, kosím, Američan hovorí, ja to isté robím a môj trávnik e, vôbec sa na tvoj nepodobá. A Brit hovorí, ako dlho to robíš? Tri roky, odpovedá Američan. No ale my máme trávniky takto nasadené 800 rokov, odpovedá Angličan. Takže nie je to len otázka viac uh, uh, volieb za účasti viacerých strán, ale tiež otázka znie, či pred zmierením by sme mali podať pomocnú ruku a Využijem frázu, ktorú západné médiá využívajú v postkomunistických krajinách e, viackrát, hoci sú tu aj krajiny nekomunistické ako Haiti a Irak. Nenastolujeme tú demokraciu, demokraciu na novo, snažíme sa tu zasadiť takú tú citlivú rastlinku, na veľmi zlej pôde, za zlých klimatických podmienok, za veľmi nedostatku slnka a, vody. To platí pre všetky tieto spomínané krajiny. Pozrime sa na realitu. Nemôžeme mať demokraciu a ľudské práva na prázdny žalúdok, nemôžeme to mať aj v, od, e, v jedom otrávených mysliach. Nemôžeme mať e, zmierenie a demokraciu v takýchto krajinách, kde e, zmierenie nie je prípadom, keď len podpíšete zmluvy a skončí vojna. Zmierenie je stavom mysle, zmierenie je procesom, zmierenie je trvá a táto práca ešte neskončila. Ďakujem vám za vašu pozornosť. Ďakujem, pán Sebek. Myslím, že veľmi si ceníme vaše múdre slova. A teraz sa cítim vina, keď poviem, že 5 minút, pretože máme tu veľa expertízy v tejto miestnosti a teda nebudem taká striktná. Ak potrebujete viacej času, tak prosím a môžete komentovať komentáre navzájom. Uh, Pasi pani Kumín, vítajte. Pani Judith Kumín je riaditeľka Bíra pre Európu z, z úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov v Bruseli. Vítajte. Ďakujem pekne, pani predsednička. Aj my vítame záujem Európskeho parlamentu a vášho podvýboru, zvlášť o ľudské práva ľudí žijúcich na Západnom Balkáne a zvlášť teda ľudské práva utečencov a e, vnútorne vysídlených ľudí. E, môj sused, na ktorého nadviažem tým, že pripomeniem rozsah presídlenia v tomto regióne v 99 medzi rokom 1991 a 1999 asi 4 milióny ľudí boli vnútorne vysídlení. Prišli od domove najprv v Chorvátsku, potom v Bosne Hercegovine a potom na konci tohto obdobia sa to týkalo aj Kosova. Dnes sme 10 rokov po konci kosovského konfliktu, 14 rokov po konci vojny v Bosne a Hercegovine, 17 rokov po konci vojny v Chorvátsku a ešte stále musíme povedať, že pol milióna ľudí má žije ako utečenci alebo vnútorne presídlení ľudia. Jeden z osmých, ktorí boli pôvodne presídlení. Pozornosť medzinárodného spoločenstva e, k týmto ľuďom sa znižuje. Myslíme si, že musíme nájsť riešenie, a toto sa musí stať kľúčom snaženia o zmierenie. Z týchto dôvodov Vysoký komisár OSN pre utečencov v auguste. Navštívil tento región, navštívil vládu v Chorvátsku, Bosni, Hercegovinu a Srbsku a vyzval ich, aby prevzali politickú zodpovednosť e, odstrániť zostávajúce prekážky v odstránení vysídlenia v regióne. Zvlášť e, si myslí, že v Srbsku je e, problém najvážnejší a on osobne sa veľmi zaangažoval za vyriešenie tohto problému. V Srbsku sú tie uh, uh, čísla um, um, nie presné, ale je tam asi 600 tisíc utečencov v Chorvátsku, ktorí tu žijú. Chorvátsko sa čoskoro stane členom Európskej únie, mm, trošku menej je ich z Bosny a približne 200 tisíc ľudí je z Kosova hoci ani tu presné čísla nemáme. Občas sa to neberie do úvahy a ľudia z Kosova pokračujú a opúšťajú región a žiadajú o azyl v Európe, zvlášť v Európskej únii a mm, počet žiadostí o azyl z Kosova e, narastá a neklesá. V prvých 9 mesiacoch tohto roka sme mali presne ten istý počet žiadostí e, o azyl z Kosova ako v predošlých rokoch v Bosne a Hercegovine. Počujeme o Mostare, ale je tam 100 tisíc ľudí, ktorí bolo vysídlených a nevrátili sa do svojich domovov. My sme prítomní v regióne od roku 1956, kedy bývalá Juhoslávia vítala utečencov z východného bloku a teraz sa situácia zvrátila. Počas vojny sme sa snažili o humanitárnu pomoc obetiam vojny a teraz obraciame našu pozornosť e, na túto, tento problém vysídlenia, ktorý by sme chceli ukončiť. Máme e, silnú podporu Európskej komisie, ktorá podporuje naše programy za dobrovoľný návrat a reintegráciu utečencov a vysídlencov. Možno by som mohla zdôrazniť, tak ako môj e, sused, že medzi najcitlivejšími vrstvami e, vysídlencov sú určité skupiny. Nepochybne sú to Rómovia, ktorí sú najzraniteľnejšou vrstvou, pretože čelia diskriminácii takmer všade a nemôžu sa domôcť svojich základných práv. Mnohí z nich sú de facto bez štátu, ak nie de jure, pretože nemajú žiadnu dokumentáciu. Rómovia, mnohí z nich nie nikdy nemali dokumentáciu alebo už stratili svoje dokumenty, nikdy neboli zaregistrovaní narodenia ich detí a pokračuje to aj naďalej. My ako prioritu implementujeme a spolu s Európskou komisiou sa snažíme o realizáciu konkrétneho projekte a ide o dokumentáciu pre týchto Rómov, registráciu ich občanského štatútu, ako aj ich detí, pretože takáto registrácia je prvým krokom k riešeniu. E, nemáme veľa času, ako ste povedali, pani predsednička, ale možno by som ešte e, vypichla niektoré veci, ktoré musíme urobiť ako priority, nájsť riešenie na, pre chorvátskych utečencov žijúcich v Srbsku, preto musíme e, vyzvať úrady, aby sme mali presné údaje o počte utečencov, ktorí ešte žijú v Srbsku, ako aj počet tých, ktorí sa už vrátili do Chorvátska. Všetci, ktorí si želajú vrátiť sa do Chorvátska, by mali dostať pomoc, aby tak mohli urobiť. Myslíme si, že potenciál návratu nie je vyčerpaný a je to e, prepojené s otázkou prístupu k majetku, ktorý títo otečenci kedysi mali vo svojej domovine. a Vyzývame chorvátsku vládu, aby vytvorila nástroje kompenzácie pre tieto stratené majetky a aby tu boli aj um, ubytovacie kapacity pre takýchto utečencov. Tí, ktorí sa chcú usadiť permanentne v Srbsku, mnohí to tak urobili, by mali tiež dostať pomoc. Eh, takisto by sa im mali uznať ich odpracované roky kvôli dôchodku a to bude veľkým krokom vpred. Eh, po druhé, musíme nájsť riešenie pre utečencov z Kosova, ktorí žijú v Bosne a Hercegovine v bývalej Jehoslovskej republike Macedónsku a v Čiernej hore. Väčšina z týchto ľudí sú Rómovia a iní, iné menšiny z Kosova. Otázka je, či sa budú cítiť dostatočne bezpečne, aby sa vrátili, kedy sa tak budú cítiť a ak sa necítia bezpeční, môžeme im uľahčiť integráciu. Teda pre tých, ktorí sa nechcú vrátiť do Kosova, dúfame, že toto bude možné a že vlády k tomu napomôžu. No a potom musíme nájsť riešenie pre veľmi veľké počty ľudí. Väčšinou sú to Srby a Rómovia, ktorí utekli do Srbska alebo sú vysídlení v rámci Kosova. Etnickí Albánci, ktorí odišli z Kosova počas konfliktu, sa vrátili relatívne rýchlo a reintegrácia minoritných skupín je veľmi náročná a podľa mňa je to problém, ktorému čelíme aj v Európe. Väčšina zamietnutých azylantov je ešte e, v Európe, sú to Srby a Rómovia a ich návrat je veľmi problematický. Takže 20 rokov vysídlenia v západnom Balkáne je na čase, aby sme túto kapitolu uzatvorili a vyzývame všetkých hráčov Európsku úniu, ale aj krajiny v regióne a občianske spoločnosti, aby pomohli ukončiť týchto 10 e, rokov vysídlenia. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem pekne, pani Kumin. E, povedali ste, že Európska komisia e, je vám napomocná. Rada by som sa obratila teda na Európsku komisie, na riaditeľ oddelenia pre Albánsko, Bosnu a Hercegovinu, Hercegovinu Čiernohoru, Srbsko a Kosovo pre, gener, z generálneho rediteľstva pre rozšírenia. Obracem sa teda na pána Piera Mirela. Um, Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som chcel sa pre všetkým poďakovať za toto podujatie. My potrebujeme podporu vášho výboru, ako aj zo strany Európskeho parlamentu. Dôležité informácie použil, spomínal aj pán Sebek, aj pani Kumin. My vítame aj ten dokument, ktorý pripravil sekretariat parlamentu. Podľa mňa to bol veľmi komplexný dokument. Čo sa týka ľudských práv a práv menšín, to sú tie veci, ktoré spadajú pod kodanské kritéria. Potom sú tu otázky utečencov, presídlenia a to je to, čo my nazývame ako proces stabilizácie. A preto na úrovni komisie považujem za dôležité práve tieto témy. My hodnotíme pokrok, ako sme to spravili aj v októbri a zverejňujeme naše správy o pokroku. Zároveň poskytujeme aj e, zverejňujeme toto správy, hodnotíme pokrok a vedieme spoluprácu aj s viacerými organizáciami. To znamená, že aké je naše hodnotenie v všeobecnosti? Ja môžem povedať, že napriek spoločnému úsiliu teraz tu myslím organizácie, s ktorými spolupracujeme, úroveň ochrany ľudských práv na západnom Balkáne ešte spôsobuje veľké znepokojenie. Nie, je to pre všetkým o právny rámec. To nie. Myslím si, že čo sa týka toho požadovaného právneho rámca, ten sa rozvíja veľmi rýchlo vo všetkých štátoch a sú tam určité štáty, kde dokonca môžeme povedať, že už to je vytvorené. Prijali sa stratégie, ktoré sa týkajú ochrany menšín, je to legislatíva, ktorá sa zamerá na nediskriminovanie alebo sa pripravuje. To je všetko súčasťou nášho dialógu, ktorý vedie k zjednodušeniu vizového režimu a tam je určitý rozvoj. Dôležité je to, aký je ten rozdiel medzi textom a samotnou implementáciou. Tá priepasť medzi zákonmi a uskutočňovaním, implementáciou. Môžem povedať, že niekedy tu chýba aj politická vôľa. Potom je tam nedostatok finančných zdrojov. Samozrejme, máme tu hospodárskú krízu, problém s rozpočtom vo všetkých štátoch a to ešte zhoršuje situáciu. Aby som teda bol stručný, tak čo sa týka e, ľudských práv všeobecnosti, predtým ako sa budem zavrať s mierovaním a utečencami, tak čo sa týka tých oblastí, ktoré vyvolali znepokojenie v rámci našej správy, tu je problém pri ženách a deťoch, ktoré sú obeťami násilia, potom je to netolerancia homosexuálov, ako to spomínal pán Kukan, a potom je tu hrozba a násilie, a to je veľmi dôležité, hrozby a násilie voči tým, ktorí obhajujú ľudské práva a voči žurnalistom. Toto obmedzuje tú úlohu, ako môžu zohrávať médiá a mimovládne organizácie v regióne. Potom je tu aj diskriminácia, ako prístup na trh práce, k spravodlivosti, obchodovanie so ženami, nedostatočný prístup k zdravotníckým službám. A potom je tu asi najväčší problém vo všetkých regiónoch, je to jedna menšina, ktorá má najväčšie problémy, to sú Rómovia. Situácia je očividne horšia pre utečencov, ako aj pre tých vnútorne vysídlených. A situácia sa posledných 15 rokov zhoršila. Ale musíme zase povedať, že dosiahol sa určitý pokrok v Chorvátsku a Bosne Hercegovine, ale tie opatrenia, ktoré budú teraz prijaté, nezodpovedajú tým potrebám, ktoré nutné splniť v ostatných krajinách. A teraz pár poznámok jednotlivým štátom. Chorvátsko. Myslíme si, že najväčšie obavy sa týkajú toho, že byty sú poskytované tým utečencom, ktorí sa chcú vrátiť do Chorvátska. Chorvátsko prijalo určitý program na zabezpečenie ubytovania, ktorý sa teraz implementuje, ale sú tam tisícky prípadov, ako spomínala pani Kumin, ktoré sú ešte nevyriešené. V súvislosti s prístupovými rokovaniami a kde ide o kapitolu číslo 23, my tu máme určité referenčné hodnoty a táto kapitola ešte nebola otvorená. Máme tu teda určité referenčné hodnoty, je tu ten program, ktorý poskytuje ubytovanie a potom je tu ešte uznávanie dôchodkových práv na obidvoch stranách. My dúfame, že v rámci prístupových rokovaní sa podarí vyriešiť tieto otázky a bude to viesť pozitívnym výsledkom. Čo sa týka Firomu, tam to nie je také závažné, nielen čo sa týka počtu utečencov, ktorý je podstatne nižší. Ale predovšetkým aj preto, že sa dosiahol dobrý pokrok pri aproximácii legislatívy a prispôsobení európskym štandardom. Samozrejme sú tam určité nedostatky pri jednotlivých postupoch. Pre všetkým tu ide o to rozpätie medzi ten rozkovol medzi legislatívnym textom a implementáciou. Čo sa týka Bosny, tak tam sme podporovali proces roky, kde sme poskytovali pomoc pre poskytovanie ubytovacích kapacít. Podľa môjho názoru to vyzerá tak, že Bosna Hercegovina vypracovala stratégiu s pomocou vysokého komisára pre utečencov. Bolo tam poskytnuté 250 miliónov eur pre, vrát, pre navrátenie utečencov, pričom táto stratégia nebola dostatočne adaptovaná, lebo sú tam určité spory, či tieto prostriedky majú byť použité iba pre tých, ktorí sa vracajú, alebo či sa môže byť použité, či môže byť použité aj pre integrovanie tých utečencov, vnútorných presídlencov, ktorí sa nemôžu vrátiť na miesto svojho pôvodu. Pre mňa je logické to, že by to malo byť použité pre obidve skupiny. Ale ešte sa nepodarilo dosiahnuť žiadnu dohodu a táto stratégia je tak povediať zablokovaná v parlamente. Potom pán Sebek spomínal Mostar a ďalšie problémy. Ako môžeme očakávať zmierenie, keď nielen Mostare, ale aj asi 85 mestách alebo komunách máme systém dvoch škôl pod jednou strechou. To znamená, že tie deti, ktoré sú z bosnianskej komunity alebo z katolíckej komunity, nikdy sa nebudú hrať s deťmi z druhej časti školy. To znamená, že ako môžeme očakávať, že budúce generácie si budú vzájomne rozumieť. Čo sa týka Čiernej hory, tak hlavná téma je asi to, že sú tam utečenci a vnútorní presídlenci z Kosova, čo je pozitívne či, v Čiernej hore, čo sa týka dialogov o zjednodušení vízového režimu. Čierna hora sa snaží zaregistrovať presídlencov za účelom toho, aby oni dostali oficiálne postavenie. Toto týmto ľuďom umožní potom, aby požadovali určité príspevky, o prístup k zdravotníckým službám. To je podľa mňa pozitívny vývoj. Zároveň očakávame, a teda dúfame, že vzťahy, ktoré sa vytvorili medzi Čiernou horou a Kosovom, budú viesť aspoň k tomu, že sa časť vnútorných presídlencov vráti do Kosova. Srbsko. Pani Kumin spomínala určité čísla. Žiaľ, my nemáme veľmi spolahlivé čísla, ktoré sa týkajú utečencov alebo vnútorných presídlencov ale je tam minimálne, sú tam desiatky tisíc ľudí, ktorí žijú v zložitých podmienkách a je tu predovšetkým opätovne o Rómov. Veľmi málo ľudí sa vrátilo do Kosova. Myslím si, že to číslo za rok 2008-2009 je asi 850 až 900 ľudí, ktorí sa vrátili. Prečo tak málo? No jednoducho preto, lebo tam nie je dostatočná dôvera, nie sú tam pracovné miesta, nie, sú, nie je tam dostatok bytov. My sa snažíme uľahčovať návrat. My financujeme byty a snažíme sa to ešte posilniť. A preto tí vnútorní presídlenci, ktorí sa môžu vrátiť, môžu využiť tieto nástroje. Potom, čo sa týka Prištiny, sa pripravili určité stratégie, aby sa ľudia vrátili. Ale žiaľ, nie je tam dostatečný dialog a nevieme, či tie, tie dve stratégie sa niekde stretnú na nejakom bode a dúfame, že v najbližších týždňoch alebo mesiacoch my ako aj ďalší vytvoríme dialog, ktorý bude viesť tomu, že tieto stratégie skutočne zabezpečia to, aby sa ľudia vracali. Čo sa týka návratu ľudí a presídlovania utečencov, myslím si, že tento proces sa v posledných rokoch spomalil. Proces, ktorý bol zameraný na to, aby sa našlo riešenie tejto situácie, sa takmer zastavil. Preto vítame tú iniciatívu, ktorú zaviedol, ktorú, ktorú prišiel Belehrad a kde sa má skutočne ministerská konferencia a my sme veľmi ochotní im pomôcť pripraviť túto konferenciu. Toto je dôležitá podmienka pre zmierenie a je to súčasťou procesu stabilizácie. Ako je možné vytvoriť dobré susedské vzťahy medzi jednotlivými štátmi, keď tisíce a tisíce ľudí stále sú utečencami alebo vnútorní presídlenci. A podľa mňa najdôležitejšie je to, že ľudia nemajú možnosť výberu, či sa môžu rozhodnúť vrátiť, pričom je dôležité poskytnúť takú možnosť, aby sa mohli vrátiť, alebo aby sa teda rozhodli, že ostanú v tej krajine, kde sú. A dôležité im poskytnúť možnosti na integráciu. Potom je tu ďalšia podmienka, ktorá je dôležitá pre zmierenie. A síce ide o tre, potrestanie vojnových zločincov. Toto je zodpovednosťou medzi Medzinárodným súdnym dvorom pre bývalú Jugosláviu a národnými súdmi. My sa snažíme podporiť tento proces tromi spôsobmi. Chcel by som to bližšie objasniť. Poprvé sa poskytujeme, poskytujeme finančnú podporu medzi eh, národným prokurátormi a medzi Medzinárodným súdnym dvorom, trestným tribunálom. Potom poskytujeme finančnú pomoc pre národné súdy v Chorvátsku, Srbsku, Bosne a Hercegovine. A dosiahol sa tam určitý pokrok, ale napriek tomu v Sarajeve sú tisíc, ešte stále tisíce prípadov. A čo ešte veľmi zložité pre národných prokurátorov je nedostatok dohody medzi jednotlivými štátmi o extradícii. To znamená, že mnohé prípady vôbec nemôže byť otvorené, alebo nie je možné vydať vojnového zločinca, alebo ani bežných zločincov, ak to môžem takto spomenúť. To znamená, že to dosť limituje prácu súdov. Po tretie, poskytujeme podporu tak, že finančne podporujeme lokálne pôsobiace mimovládne organizácie, ktoré sa snažia nájsť pravdu a snažia sa ju šíriť. A myslím si, že toto je veľmi dôležitým krokom pre zmierenie. Takáto, takáto prechodná tranzitívna spravodlivosť. Snažíme sa posadiť v Sarajeve, v Belehrade a snažíme sa takýmto spôsobom zistiť, čo sa udialo a to šíriť. Bez takéhoto procesu aj keď je to veľmi bolestivý proces, nie je možné dosiahnuť zmierenie, podľa môjho názoru. To je to, čo sme sa poučili z histórie Európskeho spoločenstva. Mimovládne organizácie vo všetkých štátoch sa rozhodli, že budú mať určitú iniciatívu, kde sa oni budú snažiť vyvíjať tlak na vlády, aby boli ústretovejšie aby podporovali spravodlivosť, zmierenie a aby sa vytvorila pamäť národov, aby ostali tu informácie pre budúce generácie, aby bolo možné sa poučiť tom, čo sa udialo. My to podporujeme 1. decembra sa uskutočí seminár, ktorý organizujú vládne organizácie tu v Bruseli je to vec prvý takýto seminár. Myslím si, že je dôležité konať, musíme vyjať tlak. Môžete sa spolať na to, že Európska komisia bude vyvíjať tlak a my zase potrebujeme podporu Európskeho parlamentu a všetkých tu dnes zastúpených organizácií, aby nám pomohli pri riešení tejto dôležitej otázok. Ďakujem pekne. Vidíme, že tento proces e, prebieha veľmi dobre zo strany komisie a tu sa potom môžeme zaoberať ďalšími otázkami, otázkami spravodajcami. A teraz bude mať slovo pán Bogdan Ivenisevič a on zastupuje Medzinárodné centrum pre, pre prechodnú spravodlivosť v Belohrade. Nech sa páči, máte slovo. Thank you, Madam Chair. Ďakujem, pani predsedajúca. Naše Medzinárodné centrum má vlastne centrum v eh, New Yorku. Ja som eh, zastupcom v Belehrade. Vychádzajúc z toho limitu 5 eh, minút, nemám na výber a musím byť veľmi stručný. Moja úloha je, je zjednodušená vzhľadom na to, že pán Mirel v druhej časti svojej prezentácie povedal veľa vecí, ktoré som chcel spomenúť ja vrátane e, zmienky e, o iniciatíve REKOM. To naozaj je dôležitá iniciatíva. Možno dodám k nej ešte nejaké podrobnosti neskôr. Keď hovoríme o prechodnej spravodlivosti, väčšinou máme na mysli, e, máme na mysli špeciálne štandardné mechanizmy týkajúce sa prokuratúr, a tak ďalej a tak ďalej. Sem by mala patriť práve iniciatíva REKOM. V svojej prezentácii budem hovoriť o tých štyroch pilieroch, bez toho, že by som popisoval do detailu e, situáciu v konkrétnych krajinách vzhľadom na tieto špecifické časti. V regióne teraz už e, po 15 rokov funguje táto spravodlivosť vo forme stíhania vojnových zločinov. Medzinárodné spoločenstvo takisto v roku 1993 spustilo Medzinárodný trestný tribunál pre zločiny proti ľudskosti v bývalej Jugoslávii. Tento súdny tribunál so sídlom v, Hágu, v Den Hágu zohrával veľmi dôležitú úlohu pri stíhaní špičkových predstaviteľov a armády pri, pri zužovaní priestoru pre, pokiaľ ide o skreslené záznamy o minulosti. Avšak tento tribunál e, neočakávalo sa od neho, že by zmieril e, antagonistické etnické skupiny. O tom hovoril už pán Sebek e, veľmi presvedčivým spôsobom. Pokiaľ ide o úsilie o stíhanie e, trestný, e, zločincov e, za zločiny, vojnové zločiny pred domácimi súdnymi dvormi. Na začiatku tohoto desaťročia hneď po tom, čo títo predstavitelia boli zbavení moci, sa tento proces spustil a náznakom pokroku je to, že množstvo postupov proti väčšinovej populácii v jednotlivých krajinách e, viedlo k spolupráci s orgánmi e, e, prokuratúry. Napriek pokroku avšak len malé percento zločincov predstúpilo pred medzinárodné súdne tribunály. Dôvody boli buď politické štruktúry, alebo štruktúra prokuratúry danej krajiny, kde sú tie prostriedky naozaj len e, limitované. Dôležitým pozitívnym faktorom výnimkou je Bosna a Hercegovina, čo možno vysvetliť skutočnosťou, že e, e, zvláštne oddelenie pre stíhanie vonnových zločinov v v Sarajeve je rešpektovanou inštitúciou, kde sa spolupracuje s medzinárodným spoločenstvom a, a za 3,5 roka fungovania intenzívnej práce tohoto pracoviska a takisto e, komory e, súdneho dvora Bosne a Hercegoviny. Viac než 30 e, záverečných rozsudkov uzralo svetlo sveta a možno tu na porovnanie uviesť, že, že vo všetkých krajinách regiónu za posledných 15 rokov od ukončenia a od začiatku konfliktov celkovo došlo, e, bolo, bolo vyslovených 200 e, záverečných rozsudkov a to je teda odhadované číslo, je snad nemožné e, vypočítať presné číslo napriek e, značnému pokroku za posledné obdobie obete v regióne e, nie sú spokojné e, vzhľadom na to, že v regióne v konfliktoch sa v 90. rokoch odohralo tisícky vojnových zločinov. Teraz ešte k ďalšiemu pilieru prechodnej spravodlivosti. Inštitučné reformy inštitucionálne reformy. Nuž jediné reformy, ktoré prebehli v postjuhoslovanských krajinách, boli teda snahy o, o zbavenie funkcií o, vojnových zločincov v roku 1999 až 2002 sa v rámci policajnej reformy a neskôr po tomto roku pri e, justičnej reforme odohrali takéto snahy len v Bosne a Hercegovine E, tá justičná zložka bola, zmysl, e, bola pomerne e, úspešná, množstvo osôb bolo zbavených takýchto funkcií a posilnila sa tiež etnická rozmanitosť na týchto pozíciách. V Srbsku právo týkajúce sa porušovania ľudských práv bolo kodifikované v roku 2003, nebolo však uvedené do praxe materiálne i e, symbolické odškodné e, v bývalých, v bývalých republikách sa realizovalo v zásade len väčšinovým skupinám a nie e, druhej časti sporu. Podôležitý je tu princíp etnickej solidarity, princíp zodpovednosti za zločiny v zásade z veľkej časti absentuje. Vlády sa len zriedka kedy ospravedlňujú e, iným krajinám či etnickým skupinám alebo poskytujú kompenzácie za straty na životoch alebo materiálne či iné škody vládam alebo ich predchodcom. Táto etnická zaujatosť je sprevádzaná ešte aj zaujatosťou v, k vojenskému personálu. Ďalej potom ešte posledný štvr, zo štyroch pilierov je hľadanie pravdy v, v ktorejkoľvek z týchto krajín nemožno hovoriť o efektívnom hľadaní pravdy. Jediná krajina, ktorá aspoň formálne e, ustanovila tzv. komisiu pre zmierenie a pravdu. Bola v bývalej Federatívnej republike Jugoslavia v roku 2001, ale o rok neskôr bez e, realizovania akéhokoľvek vypočutia alebo správ zase zanikla. A e, pri neexistencii takýchto komisií súdny tribunál v Den Hagu a takisto miestne súdne inštancie a mimovládne organizácie, historici, médiá prispeli e, výrazne e, k zisťovaniu pravdy e, v regióne a to ide hlavne o dve mimovládne organizácie, to je výskumné a dokumentárne centrum v Sarajeve a tiež v Belehrade, ktoré obe vytvorili registre, zoznamy e, obetiach na životoch, zmenami obetí. Skutočnú výzvu v bývalej Jugoslavii predstavovalo hľadanie spôsobu, e, ako e, získať fakty, ktoré by verejnosť prijala, akceptovala, než aby sa tieto len vynárali E, medzinárodné inštancie e, e, neprispeli veľkým pokrokom alebo, alebo normalizáciou vzťahov medzi etnickými skupinami v regióne. Takže v tomto kontexte tá komisia, tie komisie pre, pre pravdu a zmierenie sa vynárali skôr na mimovládnej úrovni a v čase v, v tejto situácii mimovládna koalícia složená z asi z 230 organizácií e, každodenne vykonáva stretnutia, ktoré sú súčasťou konzultačného procesu s cieľom zistiť, či existuje v spoločnosti dopyt e, po vytvorení oficiálnej komisie E, na oficiálnej úrovni, ktorá by hľadala pravdu. E, rozhodnutie by malo padnúť v roku, koncom roku 2010. Rozhodnutie menovite o formálnej takejto inštancii, kde by boli podpisy jednotlivých členov, ktoré by ratifikovali vytvorenie takejto komisie a ja si uvedomujem, že nemám už teraz čas na e, detaily o tejto tematike, ale toto boli tie základné črty procesu, ktoré my ako organizácia e, zapojená do tohto procesu vnímame poskytovaním jednotlivých e, odborných znalostí. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Myslím, že všetky tieto iniciatívy sú skutočne cenné a je dobré o nich teraz diskutovať, pretože dnes oslavujeme pád Berlínskeho múru pred 20 rokmi a vieme, že Nemecko sa aspoň pokúsilo uh, E, vysporiadať sa s dvomi diktatorskými e, režimami, teda aspoň takto to môžeme nazvať. Teraz tu máme stanovisko Amnesty International. Dúfam, že si nejak podelíte rečnícky čas. Viem, že je to pre vás asi ťažké, ale musíme nájsť ešte nejaký čas, aby sa naši členovia mohli vyjadriť a položiť otázky. Dobre, ďakujem. Volám sa Shem Johnson. Pracujem na jednej polovici Balkánu a moji kolegovia robia na druhej, takže to bude pol na pol. No a chcem ušetriť čas a sústrediť sa možno konkrétnejšie na tri aspekty tejto témy, kde vy ako členovia parlamentu a Amnesty International tiež môže dosiahnuť určitý rozdiel, pretože ľudské práva sú skutočne o uvedomení si práv pre ľudí snažiť sa zabrániť niečomu, nielen pozorovať absenciu týchto práv. Amnesty je naozaj o tomto, tomto rozdieli a dúfam, že vy sa k nám pridáte na tejto ceste, aby sme veci pre ľudí zlepšili. Títo ľudia trpia, trpeli, ako sme to počuli, rôznymi spôsobmi porušovania ľudských práv. Ešte stále to pokračuje a prvá oblasť, ktorej sa chcem dotknúť, je téma únosov a zmiznutí. Európsky súd pre ľudské práva e, povedal, že nedostatok informácií zo strany e, orgánov pre príbuzných, teda pre osoby, ktoré zmizli, e, je v protiklade s Európskym dohovorom pre ľudské práva a článku, ktorý sa týka mučenia Srbsko, Kosovo, Macedónsko, Čierna hora, Chorvátsko, Bosna ak k tomu doplníme tie čísla, tak eh, minimum 15 alebo 16 tisíc ľudí ešte stále hľadajú a zistujú osud svojich eh, milovaných. Takže je tu správa pre všetkých členov tohto výboru. Je to v srbštine aj albačine. Eh, názov je podľa mňa veľmi výstižný Ide o zabezpečenie toho, že ľudia majú právo vedieť o osude svojich blízkych a eh, je to zaujímavé, že jediné miesto, kde sme videli určitú nápravu eh, v prípade zmiznenia, to bolo práve v Čiernej hore na konci minulého roka, kde vláda po jednom občianskom prípade udelila odškodnenie ľuďom, ktorí mohli byť deportovaní, ako to označili e, orgány Čiernej e, hory a teda v Republike Bosne, a Hercegovine, v Republike Srbskej. Je tu množstvo odporúčaní, ktoré sú špecifické, týkajú sa Kosova a Srbska, ale tiež by sa to mohlo aplikovať na situácii nútených zmiznutí. Ide o podporu, ktorá sa dostáva E, vojenským súdom v Srbsku, v Kosove a v celom regióne. Vzhľadom na to, že Európska únia má misiu v Kosove EULEX, snažíme sa tiež o určitú kontinuitu v tejto misii, pretože poprvýkrát za 10 rokov tu bol pokrok v vyšetrovaní a v postihovaní nútených zmiznutí E, vďaka tomu, že Eulex vyšetruje zločiny a nenecháva ich len tak zaniknúť. O tom hovoríme v tomto a v predošlých správach. To je jedna vec, ktorú môžeme urobiť, teda zdroje, podpora, misie Eulexu, zabezpečenie, aby v celom regióne ľudia dostali kompenzácie, ktoré potrebujú za straty svojich blízkych a tu je snaha, ktorú musia urobiť, aby ich našli sekretariát sa dotkol niečoho, čo už tu odznelo. Ľudia v regióne, ktorí sa snažia e, postihnúť beztrestnosť e, vojnových zločinov, sú sami predmetmi útokov. A toto je len taká krátka správa, ktorý sme napísali e, o ochrancoch ľudských práv v Srbsku. Sú tu rozličné mimovládne organizácie spomenuté, konkrétne mená Ehm, boli medializovaní ehm, v článku, ktorý sa týkal práva o mimovládnych organiz- organizáciách. Ehm, zaslúžia si podporu Európskej únie. Boli obvinení, že žiadali zodpovednosť za vojnové zločiny. Európska únia pred niekoľkými rokmi vydala európske usmernenia pre obrancov ľudských práv veľvyslanectva Európskej únie v rozličných krajinách, napríklad v Kosove a neviem či Srbsko, Chorvátsko, Bosna. Teda tieto veľvyslanectva by mali implementovať tieto usmernenia, aby sa zabezpečila ochrana pre ochrancov ľudských práv. Takže keď sú ľudia ohrozovaní vojenskými mm, alebo inými um, postihmi a keď uh, inak orientované osoby nemôžu sa prejaviť, tak aby veľvyslanectva odsúdili takéto konanie, to, čo sa stalo napríklad 20. septembra v Belhrade, ale všetky veľvyslanectvá vo všetkých členských krajinách sa musia postaviť a podporiť tieto usmernenia smerujúce k, ochranu, k, k ochrane e, ľudských práv. Takže toto môže Európska únia urobiť. No a potom ešte na záver, a ja som rada, že kolegovia z Rady pre ľudské práva z Európskej únie tiež e, zdôraznili potrebu ochrany e, utečencov v regióne. My by sme chceli ísť ešte ďalej ako len odporúčania, e, ktoré vyslovila rada. Chceme vyzvať členské krajiny, ktoré v súčasnosti majú bilaterálne dohody s Kosovom, aby aby sa zasadili o ochranu e, členov menšinových skupín. Udržateľný návrat ktorý by mal byť umožnený Rómom do Kosova. Počuli sme, čo sa stalo v e, Macedónsku, kde to vyzerá tak, že e, vláda uvažujú o integračnom balíku uh, v Čiernej hore, možno bude pre ľudí uh, z Kosova možné získať trvalý pobyt. Veľká väčšina kosovských Rómov zostáva v Európskej únii a my by sme vás chceli vyzvať, aby ste pokiaľ ide o ochranu pomohli kosovským orgánom vybudovať zdroje potrebné na to, aby zabezpečili e, bezpečný návrat týchto ľudí, pretože inak budú naspäť tu u vás a e, vieme, že ľudia tu, tak povediac, rotujú. V podstate, ak sa nič nestane pre vysídlených ľudí, tak tieto veľmi konkrétne veci sa nezlepšia. Takže my by sme chceli vyzvať parlament a európske inštitúcie, aby tiež dosiahli rozdiel takýmto spôsobom a pomohli týmto ľuďom. Ďakujem pekne, pani Jones. Teraz chcem ešte spomenúť, že ste hovorili o obrancoch ľudských práv a usmerneniach pre nich, e, ale nemáme celkom presnú predstavu, ako európska delegácia a členské krajiny implementujú tieto usmernenia. Uh, wonderful, because what I'm saying is that uh, the European Ombudsman actually... Európsky ombudsman má kompetenciu v uh, monitorovaní dobrého riadenia v našich externých delegáciách a hovorila som s ním o tejto otázke. On tvrdí, že ak dostane sťažnosti o nerealizácii takýchto usmernení, tak musí sa na túto otázku pozrieť, dokonca urobiť vlastné vyšetrenie. Takže len pre vás, aby ste mali predstavu, ako konať. Um, teraz členovia, ktorí chceli hovoriť, a prepačte, ale musíme dať slovo aj mm, pani Dekajzer a pánovi Prody. Dostanete slovo, keď budeme mať čas, ale teraz dávam slovo pani De Kaiser. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Je mi ľúto, že som nepočula všetkých rečníkov alebo priateľov z Amnesty International, ale dúfam, že ešte bude príležitosť. Keď sme počuli rozličných rečníkov, tak eh, tu vidím určitý paradox, pretože skutočne situácia, ktorú opisujú, je komplexná a zároveň eh, relatívne taká pochmúrna, pokiaľ ide o ľudské práva. Pán Sebek eh, nám hovoril, že mm, sa tu nerekonštruuje demokracia, ale, ale buduje. Nikdy tam nebola. Ale ale mnohí Európania ehm, nie sú za rozšírenie počujeme to veľmi často, nie možno v tých najvyšších kruhoch, ale otázka ľudských práv je ultracitlivá. Balkán je súčasťou geografickej zóny, kde implicitne a explicitne uh, Máme určitú dohodu medzi nami, že by sme sa mali rozšíriť aspoň teda o ten Balkán. Ak potrebujeme 600 rokov na trávnik alebo na vytvorenie demokracie, tak rozšírenie na Balkán určite neznastane zajtra pretože v Európskej únii nemôžeme akceptovať krajiny, ktorých demokracia nie je aspoň trošku stabilná. Takže toto je veľmi komplikované. Ďakujem pánovi Mirelovi, že dobre vysvetlil, čo sa urobilo. Ja by som mala otázku. Pre mňa Kosovo určitým spôsobom je školským príkladom, treba to celé vybudovať, nikto, nie každý ho uznáva, ale je to malé územie, veľmi chudobné, na ktoré sa ale veľmi zameriavame, pretože v podstate umelo ho budujeme. Veľmi stručne sme sa z... zmienili o Eulexe. Dobre, ten je tam, ale ja som tam bola asi pred rokom. Venovala som sa otázke tradičnej spravodlivosti a a všetky dokumenty, ktoré e, treba vyriešiť v súvislosti s vojnou. Aká je naša presná pozícia? Kde sa nachádzame? A mohli by ste vyhodnotiť Mm, pán Mirel alebo niekto iný, to, aký je prínos tejto finančne národnej metódy, ktorý sme v, Koto, v, v Kosove uplatnili, pretože inak sme, e, je to úplne beznadejné, čo môžeme urobiť viacej, ako, ako už robíme. E, sú tu ľudské finančné zdroje, ktoré sú nasadené, tak len pre informáciu, funguje to, alebo fungovalo to, budeme takto pokračovať, alebo čo vlastne urobíme? Ďakujem pekne, pani Dekajzer. A bu- na ďalší rečník je pán Prody, nech sa páči. Grazie, presidente. Ďakujem pekne, pani predsednička. chcel by som sa aj ja poďakovať jednotlivým rečníkom, pre pánovi Sebekovi a pánovi Ivaniševičovi. Chcem sa poďakovať za ich zaujímavé príspevky. Pre mňa osobne boli nielen zaujímavé, ale pôsobili aj veľmi realisticky. A preto ja si musím sám sebe položiť otázku, čo sa týka bývalej Jugoslávie, podarí sa nám skutočne dosiahnuť skutočný proces mierenia? Bo ja si myslím, že to je skutočne to, čo tam potrebujeme ale vidíme, že bývalá Jugoslávia je skutočne veľmi rozpoltená, roztrieštená a je veľmi ťažké sa dopracovať k pravde. Nie je tam jednotný rámec, všetko je tak povediac rozdelené na malé časti. Čo sa týka procesu rozširovania Európskej únie, tak tam musíme zabezpečiť to, aby sa tento rámec opätovne spojil aspoň čo najviac, aby sme takto e, riešili celú oblasť bývalej Jugoslávie. To znamená, že nemôžeme hovoriť iba o existujúcich štruktúrach a zákonoch, ktoré zodpovedajú našim očakávaniam, našim predstavám, ale musíme sa snažiť dosiahnuť taký proces rozširovania, ktorý sa bude zameriavať na pravdu, na nájdenie pravdy a na zmierenie, lebo podľa mňa tieto dve súčasti sú veľmi dôležité a musia byť prepojené. To znamená, že musíme vytvoriť určitý rámec, určitý komplex na to, aby sme mali určitú predstavu o tom, ako sa podarilo vyriešiť otázku násilia, aby sme vedeli, že to vyšlo z jedného štátu a iba potom bude možné dosiahnuť skutočný mier a skutočné zmierenie. Potom je tu činnosť eh, dôležitého, skutočne dôležitého medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Jugosláviu. Toto je dôležitá inštitúcia, tu ide o otázky zodpovednosti, osobnej zodpovednosti, ale čo sa týka zmierenia, tieto aspekty tento súd nepokrýva. A podľa mňa práve zmierenie je to, čo v tejto fáze rozhodne potrebujeme. Preto ja kladím otázku, či takéto niečo je vôbec možné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 za informácie, bo uzyskaliśmy... chcel by som vám poďakovať, pani predsedníčka, za zorganizovanie tohoto stretnutia. My sme tu totiž uh, e, príjimateľmi veľmi užitočných e, informácií, ktoré nám dobre popisujú súčasnú situáciu. Viem, že nemáte, e, nemáme čas na hĺbkovú diskusiu, ale využil by som tieto okamžiky na otázku v súvislosti s otázkou pani De Kaiser a otázkou pána Prodyho poviem, že podľa mňa Európsky parlament uh, má teraz pred sebou určitú dilemu, pretože chceme, eh, aby sa realizovalo rozšírenie, ale súčasne vieme, že keď ide o eh, ochranu ľudských práv, situácia, obraz sa stáva veľmi zložitým. Sú tu ešte iné krajiny, Island, ktoré napríklad, ktoré takýto problém nemajú, ale potom sú tu krajiny e, a, ako, ako je Chorvátsko, ktoré je vážnym kandidátom na budúce rozšírenie. A moja otázka je teda nasledovná. Čo podľa vás, e, alebo aká možno popísať situáciu týkajúcu sa Chorvátska? Počuli sme o problémoch týkajúcich sa e, utečencov, vnútorne premiestnených osôb a nedosta nedostatok e, zariadení pre ľudí takéhoto typu v, v Chorvátsku. Nie je to problémom? Ďakujem. Ďalšiu otázku má pani Gianaku. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne prítomným hosťom ktorí sa zúčastnili dnešného vypočutia a ktorí skutočne veľmi realisticky popísali aktuálnu situáciu. Skutočnosťou je, že plány, ktoré sa týkajú rozširovania Európskej únie, častokrát e, sa nezameriavajú na určité detaily a na určité danosti v konkrétnych regiónoch. Takisto sa málo zaoberáme tým, ako je možné dosiahnuť zmenu. A musíme si uvedomiť, že je skutočne veľmi zložité dosiahnuť nejaké zmeny. Je to veľmi komplikované. A čo sa týka oblasti ľudských práv, ako aj ďalšie oblasti ako obchodovanie nám je rovnaké postavenie pohlaví a mnoho ďalších aspektov, sa týka vojnových skúseností. Toto všetko viedlo k situácii, ktorú tam máme. To znamená, že vidíme, že tieto štáty ešte nie sú pripravené na vstup do Európskej únie. Ale zároveň sú tieto štáty dôležité pre úniu, pre v oblasti rozvoja. Preto si musíme klásť otázky, ako je možné efektívne podporiť tieto štáty na, na svojej ceste. Samozrejme, pripravili sa zákony, sú vypracované, ale oni sa neimplementujú. A to je očividný problém. Potom, čo sa týka samotného obyvateľstva, vidíme, že zákony neboli dostatočne implementované a preto nemajú tie požadované dosahy. Pán Sebek to dobre spomenul. spomenul. Poskytli sa prostriedky, ale ja som si neúplne istá, či tieto prostriedky skutočne niečo dosiahli. A práve to je to, na čo by sme sa mali zamerať pri, najbliž, pri ďalšom našom zasadaní. Toto je veľmi dôležitá téma a myslím si, že musíme na tejto téme ďalej pracovať. Musíme pomôcť ľuďom v tomto regióne. To znamená, že mali by sme zabezpečiť to, aby v popredí, nášho úmysl, popredí našich úmyslov boli práve ľudské práva, sú to koránske kritéria a musíme vytvoriť podmienky pre dôstojný život v týchto štátoch. Ďakujem pekne, pani Čanako. A teraz by som vám prednesol nasledovný návrh dáme slovo ešte panu Marčinskému z Amnesty International a potom dáme slovo pánovi Mirelovi pre komentáre, záverečné komentáre a samozrejme pán Kukan dostane slovo ako predseda, to, predseda delegácie na svoje komentáre, pripomienky na zhrnutie. Máme tu aj skupinu vietnamských buddhistov a aby som si rada vypočula aj ich názor. Aby sme spravili dnes pre nich niečo dôležité. Preto musíme ušetriť pár minút. Teraz pán Marčinsky. Ďakujem pekne. Chcel som hovoriť o téme, ktorá bola zabudnutá za posledných 40 rokov. Téma, ktorú sa nám podarilo zabudnúť aj v dnešnej diskusii takmer, takže ďakujem, že ste mi dali slovo. Ide o situáciu žien, ktoré boli znásilnené počas vojny v Bosni a Hercegovine je to dramatická, hrozná situácia v našom poslednom výskume sa ukázalo, je to tu v tejto správe, môžem sa s vami o to podeliť. Toto ešte treba stále vyriešiť. Dve veci nám ležia na srdci, pokiaľ ide o tieto znásilnené ženy. Prvá z nich e, nemajú prístup k spravodlivosti. A po druhé, orgány neriešia e, nápravu e, takýchto zločinov. Keď hovorím o nedostatok prístupu k spravodlivosti, tak chcem tým povedať, že téma bola známa počas vojny, každý o tom hovoril a podľa rozličných e, odhadov hovoríme o počte ako viac ako 20 až 50 tisíc žien, ktoré boli znásilnené počas vojny. Dnes hovoríme o Medzinárodnom trestnom tribunále pre bývalú Jugosláviu, ktorý postihol iba 18 e, takýchto prípadov. E, ďalších 12 prípadov sa, vyriešilo, e, sa riešilo na úrovni štátneho súdu, čiže dokopy je to spolu nejakých 40 prípadov ale je tu 20 až 50 tisíc žien, ktoré boli znásilnené a 40 prípadov zvyšok neriešilo ani medzinárodné spoločenstvo, ani Bosna či Hercegovina. A ako možno viete, páchatelia týchto zločinov ešte stále voľne žijú v Bosne a Hercegovine, často majú vysoké pozície, často dokonca rozhodujú o dôležitých veciach. A keď sa pozrieme na situáciu týchto žien, oni sú chudobné, vyžijú na vidieku, nie sú zamestnané, psychologická podpora žiadna, mm, ich trauma sa nerieši, nemôžu si nájsť e, prácu, nemajú prístup e, k ošetreniu, nemajú ubytovanie, čiže tu je treba ešte veľa urobiť, aby sa situácia vyriešila. Hovoríme tiež o vysídľovaní, o zmierení. Tieto ženy sa nemôžu vrátiť na svoje pôvodné uh, do svojho pôvodného bydliska, pretože páchatelia tam ešte žijú v tých istých komunitách ako pred vojnou. Ehm, takže v oblasti postihovania vojnových zločinov, ako pán Ivašniševič už e, spomenul vo svojej prezentácie, je tu štátny súd Bosny a Hercegoviny, ktorý robí dobrú prácu v postihovaní týchto prípadov, aj takýchto e, zločinov, hoci len v obmedzenom počte ehm, sú tu ale medzinárodní sudcovia, medzinárodní vyšetrovatelia, ktorí sa venujú týmto prípadom, ale situácia momentálne je taká, že mandát medzinárodných súdov a vyšetrovateľov sa ukončí na budúci mesiac. Nie je tu žiadna východisková stratégia v prípadoch, na ktorých pracovali. Ako E, sa na to nadviaže e, miestnou spravodlivosťou. Čo by sa teda dalo urobiť je, že sa vyvinie tlak na e, orgány Bosny a Hercegoviny, aby sa predlžil tento mandát tohto súdu. Toto je niečo kľúčové, pretože bez spravodlivosti tak nedôjde k zmiereniu. A ďalšia vec, je mi ľúto, hovorí pani predsednička, ale máme málo času. Ale mali by sme teda trvať na stratégii pre tieto ženy, ktoré boli znásilnené, aby mali prístup k psychologickej podpore, k zdravotníctvu, zamestnaniu, ubytovaniu a podobne. Toto by mali urobiť miestne orgány, tým by, že, sa prijal, že by sa prijala určitá stratégia na riešenie týchto problémov formou reparácií. Ďakujem pekne, toto bolo veľmi cenné. Teraz by som chcela požiadať pána Mirela, aby stručne skomentoval možno aj túto otázku, či je tu možnosť venovať pozornosť takýmto obetiam vojnových zločinov. Thank you, uh, thank you, Ďakujem. Možno v, nie v tomto poradí, ale začnem hneď poznámkou pani Dženakov. Množstvo finančnej podpory už bolo realizovanej a tá otázka, aký je teda dopad, výsledok, povedal by som, že áno, veľa finančnej podpory sa realizovalo, podpora e, národných súdov a mnohých e, problematík, ktoré sa spomenuli. A myslím si, že otázka tu znie, že potreby sú také, že máte tu tisíce neustále e, ešte prebiehajúcich súdnych procesov pred Sarajevským súdnym tribunálom bude. Potrebovali sme samozrejme viac prostriedkov a určite viac prokurátorov a sudcov. Čiže nejde tu o to, že by sme e, nevyčlenili dostatok e, prostriedkov v tej dobe, ale teraz prostriedky by boli oveľa dôležitejšie. Čo je však oveľa dôležitejšie než finančné prostriedky, je ochota vôľa, politická vôľa v rôznych krajinách. Vôľa urýchliť proces, venovať viac zdrojov pozornosti, spravodlivosti, aby sme sa dohodli na vydávaní osôb. Množstvo otázok by vlády mohli riešiť e, e, výraznejšie. Pokiaľ je o otázku pána Prodyho, myslím si, že Eh, pri tých vojnách, ktoré sa odohrali eh, na Balkáne, vojnách, ktoré viedli k nezávislosti krajín, nemožno očakávať, že možno nastoliť, znovu nastoliť bývalú Jugosláviu. Ak som, ak som pochopil správne vašu otázku, tak poviem, že je dôležité, aby každá z tých krajín oveľa vážnejšie brala eh, justičných reforiem vydávanie e, utečencov, problematiku žien v Bosne a Hercegoviny, a pokiaľ ide o práve spomínané prípady a tiež úprimná e, spolupráca na regionálnej úrovni. To, čo potrebujeme, je množstvo konferencií, veľmi pekných vyhlásení, ale jedinú formu spolupráce, ktorú vidíme, je, že je to, že rôzne vlády sa dohodnú na tom, že e, vytvoria určité projekty a IPA musí, musí nájsť nový projekt. Potrebná je oveľa významnejšia forma regionálnej spolupráce. Potom otázka pána Zemkeho týkajúca sa e, Chorvátska. Nemáme dosť času, ale treba povedať, že na, na Chorvátsku došlo k pokroku. Vďaka, vďaka pokroku sa znova otvorili rokovania o vstupe. To sa deje práve v, v súvislosti s regionálnymi snahami, v konferenciami a dúfame, že sarajevský proces možno dotiahnuť do úspešného závera, záveru a som presvedčený, že mnohí darcovia budú ochotní e, určitou formou túto otázku podporiť. Otázka pani DKSR, alebo viaceré otázky, ktoré ste položili. Najskôr pokiaľ ide o EULEX v Kosove. EULEX je operatívny od marca tohto roku alebo od februára, čiže 5-6 mesiacov, kde je to plné nas- nasadenie a už tu sa otvorilo množstvo prípadov vojnových zločinov, boli vydané rozsudky e, negatívne alebo pozitívne vnímané, ale niečo sa deje a táto misia plní svoju úlohu. Myslím si ale, že sudca alebo prokurátor, ktorý bude menovaný dneska, nemôže priniesť výsledky už zajtra. Musí sa oboznámiť s dokumentáciou, to si vyžaduje množstvo času a mm, on pracuje aj v iných oblastiach, ale napriek ťažkostiam táto misia bude zohrávať aj naďalej dôležitú úlohu a tak, ako ma pani Jones povedala, bude sa venovať zmiznutým osobám. Viacero rokov sa nič nedialo. Tieto otázky sa znovu otvoria, bude sa robiť výskum. Belehrad tiež poprvýkrát akceptoval a chce identifikovať určité e, dokumenty. My sme v prípade finančných problémov pripravení poskytnúť podporu na výskum. A posledná pripomienka k tomu, čo ste povedali. E, v verejná mienka na Balkáne negatívne vníma e, veci, ktoré sa, e, ktoré sa nevyvíjajú, nie sú tu bilaterálne dohody, konflikty sa neriešia, je tu organizovaný zločin. V strategickom dokumente z 14. októbra to je opísané menšiny, e, e, ľudské práva, e, dodržiavanie zákona. Toto všetko sa musí urobiť preto, aby sa zmenilo vnímanie. Ďakujem pánovi Mirelovi, hovorí pani predsednička. Dostávame sa ku konci nášho e, stretnutia a ešte by som chcela dať slovo aspoň stručne môjmu kolegovi, pánovi Kukanovi. Ďakujem pekne veľmi stručne, pretože čas nás tlačí. Najskôr ďakujem našim váženým hosťom za to, že prišli a, a obohatili nás o informácie. Zvlášť e, to, čo povedal pán Sebek, bolo veľmi zaujímavé, bolo to e, veľmi inteligentné, veľmi výrečné. Pre predseda delegácie pre juh a juhovýchod. Ehm, naozaj západný Balkán je regiónom, kde žijú skutoční ľudia, žijú skutočné životy a zaslúžia si našu pomoc a našu spoluprácu. a Akokoľvek sú odlišní, rozdelení, Mali by sme pracovať týmto smerom a myslím, že na vytvorenie demokracie nebudeme potrebovať 800 rokov. A k pánovi Mirelovi toto bolo veľmi vecné a, a chcel by som potvrdiť to, že Európsky parlament chce spolupracovať e, na navrhovanej spolupráci, ako ste to povedali v súvislosti s komisiou a Európsky parlament e, rieši návrh uznesenia k rozšíreniu, k stratégii rozšírenia, ktorý vydala komisia. Diskutuje sa o tom e, na AFETE vo februári alebo marci. Parlament príjme toto uznesenie, takže mm, ďakujem diskusia ukazuje, aká vážna je táto téma, aká zodpovednosť, e, ako, ako zodpovedne sa to vníma. Ozneli tu veľmi pertinentné otázky. Mali by sme pokračovať v tejto diskusii aj v budúcnosti. Ďakujem, toto bolo mm, výborné, výborný záver e, našej diskusie. Ďakujem e, za vaše vstupy, za vaše zaujímavé návrhy. No a teraz musím hoci sa končí toto stretnutie, budeme pokračovať v angličtine a dala by som slovo sestre Nataše, bratovi Primovi. Je to delegácia z Francúzska a